Ďakujem, že ste predsedníctvu dali už takto z kraja príležitosť sa vyjadriť k tomu, čo sa budeme snažiť dosiahnuť v nadchádzajúcom pol roku. Ako akékoľvek iné predsedníctvo, asi e, zistíme, že udalosti asi prevalcujú naše ambície, ale dokon- u nás v našom prípade sa to stalo dokonca ešte predtým, než predsedníctvo začalo kedy prišli udalosti, ktoré úplne dramaticky zmenili náš program. Kybernetická bezpečnosť sa stala e, hlavným bodom Rady pre domáce záležitosti. Taktiež na ministerskej úrovni sa snažíme viesť dobré rozhovory o e, kybernetickej bezpečnosti, ale E, udalosti v Paríži nám ukázali, že je treba venovať e, zvýšenú pozornosť predovšetkým boju proti terorizmu všeobecne a očakávať teroristické útoky ešte predtým, než prídu. O čo nám idem? Keď sa pozriem na závery rady z obdobia po útokoch v Bruseli v Židovskom múzeu alebo v útok, po útokoch Charlie Hebdo, po útokoch v Paríži v Domnom klube, tak um, sme si tam písali veľké čierne vykričníky hľadom toho, čo chceme dosiahnuť. A potom sme sa rozhodli, že všetky tie dohody, ktoré sme podpísali za posledných pár rokov, zoberieme a budeme sústredovať predovšetkým na ich implementáciu. Britský Minister, no, britská ministerka pani May povedala, že by nám malo ísť v prvom rade o implementáciu, implementáciu nič než implementáciu. Takže tým sa snažíme riadiť a to sa budeme pokúšať v rámci nadchádzajúcich 6 mesiacov. Takže máme tu predovšetkým dve hlavné témy, ako si určite všimnete. Poprvé je to výmena informácií, zdieľanie informácií a potom miestny prístup, postup proti radikalizácii. Všetko by to malo pribať hlavne na miestnej úrovni, aby sme zabránili radikalizácii. Ako som povedala, britská ministerka hovorila o implementácii a my sme prišli e, s tromi inými slovami a to je spájať, overovať a zozbieravať údaje. Takže toto bude našim základom. Pozrieme sa na dohody ohľadom výmeny a zbieraní informácií. Máme v dispozícii systémy, ktoré sú takto e, navrhnuté, aby sme tam zdieľali, ukladali informácie. Vieme, že sú tam určité problémy, predovšetkým pri implementácii a síce v tom, že používame rôzne definície, že zbierame informácie v zmysle rôznych článkov a že pre niektoré z tých e, koncepcií používame rôzne definície, takže potom je ťažšie implementovať systémy alebo mať účinnú výmenu informácií. Takže príde neformálna rada už o dva týždne. Jedna z diskusí, ktoré tam plánujeme, sa bude týkať prekážok na ceste za tým, čo chceme realizovať. Chceme diskutovať o dobrých overených metódach a naplánujeme potenciálne cesty kupredu na nadchádzajúce mesiace, aby sme zaznamenali pokrok ohľadom spoločných definícií a štandardizácie pri využívaní informačných systémov, ktoré už máme k dispozícii, miesto toho, že aby sme nabalovali nejaké nové informačné systémy. Ďalej, tie systémy, ktoré už existujú, už sa často nevyužívajú, takže je treba zbierať informácie, ale taktiež je treba, aby boli tie informácie overované. Takže to bolo to zbieranie informácií a overovanie a to tretie kľúčové slovo je spájať, prepájať. Potrebujeme vytvárať prepojenia Potrebujeme venovať väčšie úsilie prepájaniu systémov. Takže prepojenie, to je otázka, ktorú taktiež chceme riešiť v priebehu nášho predsedníctva. Ale ešte ďalšie veci. Nie len chceme prepájať systémy, ale chceme prepojiť aj miestnú a vnútroštátnu úroveň. Musíme prepojiť aj spoločenstva na miestnej úrovni, pretože musíme vystupňovať úsilie aj čo sa týka prevencie radikalizácie. Ako ste videli za posledných pár rokov, a ako vidíme aj teraz, a videli sme to dnes v Džakarte a včera v Istambule, tak väčšinou, alebo skoro vždy, sú to mestá, ktoré sú zasiahnuté teroristickými činmi. Takže my sa snažíme viesť dobrú diskusiu na neformálnej rade, ale pokúsime sa to dva týždne ohľadom toho, ako podporovať obce, mesta pri prevencii radikalizácie a extrémizmu. V priebehu neformálnej rady urobíme dve veci. Budeme hovoriť o výmene informácií, zdieľaní informácií aj o miestnom prístupe a spustíme ECTC. Europol vám k tomu povie neskôr viac. A taktiež spustíme sieť e, osvety proti radikalizácie e, nášho excelenčného centra. Takže tam zaslúži výmene informácií a podpore miestneho prístupu. Tato sú dva naše zámery. Potom sa bude konať stretnutie expertov ohľadom radikalizácie na miestnej úrovni a ohľadom vzdielania informácií, aby sme zistili, či môžeme v týchto dvoch bodoch zaznamenať nejaký pokrok. Ďakujem. Ďakujem. Možno som mal predstaviť aj e, pána Wrighta za Europol, ktorý tu je s prezentáciou OECTC. Som si istý, že k tomu bude veľa otázok zo strany poslancov. Takže ďalej vám radosťou predstavujem Luigiho Sereku, ktorý je riaditeľom z DG Home. Máte slovo, Luigi. Ďakujem, ďakujem, ďakujem za to, že ste pozvali aj komisiu, aby sa stručne vyjadrila k tejto otázke boja proti terorizmu, k prevencii radikalizácie Zdieľanie informácií je hlavnou politickou prioritou našej komisie a keďže Európska bezpečnostná agenda obsahuje e, tento bod maximalizácia súčasných e, nástrojov výmeny informácie, informácií ktoré sú prednostňované pred vytváraním nových systémov a taktiež e, tam sa tam hovorí o posilňovaní spolupráce v rámci zdieľania informácií. Takže komisia bola veľmi aktívna v tejto problematike. V rok 2015 nás zastihol veľmi zanepráznených a taktiež sme uvádzali do praxe právny nástroj, na základe ktorého bude môcť lepšie rozvíjaná naša spolupráca, zdieľanie informácií. Kolegovia už hovorili o pár dôležitých e, krokoch. Ja pohovorím o excelenčnom centre boja proti terorizmu. O tom sa bude hovoriť aj o dva týždňa neformálnej rade. Od 1. júla minulého roka sme taktiež vytvorili novú jednotku v rámci Europolu, vytvorili sme nové internetové fórum, ďalej ECTC, Európske centrum boja proti terorizmu. Je v prevádzke a taktiež bude predstavené na rade. Taktiež tu máme dôležité nariadenie o Europole, o Sepole. A taktiež sa o tom hlasovala pozitívne tuto v tomto výbore ohľadom e, smernice o zaznamoch o menách pasažierov a hlasovalo sa tom aj na rade. Ďalej tu máme pripravené smernice o boji proti terorizmu, o um, taktiež o držaní strelných zbraní a EU akčný plán o e, boji proti nezákonnému obchodovaniu s výbušninami a so strelnými zbraniami. Takže to sú také legislatívne kroky, ale čo je dôležité, všetky tieto prvky teraz musia byť čo najskôr odsúhlasené, implementované a predovšetkým musím podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Tá musí sa zosilniť existujúce databáze, databázy na výmenu informácií musia byť plne využívané v rámci členských štátov Taktiež je tu určitý nárast, a to s radosťou oznamujem, nárast, čo sa týka využívania šengenského informačného systému v súvislosti s, s zahraničnými teroristami od novembra. Je to asi o 45 tento nárast e, využívania systému. E, sú tam nové varovania medzi členskými štátmi, to je pozitívne, takže rozhodne sa to tam pohybe kupredu. Ďalej, tu máme naradenie alebo prúmské rozhodnutie. Tam e, to je dôležitý nástroj. Členské štáty musia sa viac snažiť v tejto oblasti. Máme databázu stratených a odsudzených e, cestovných dokumentov a taktiež musí byť lepšie využívaná. To je, toto sú priority pre nadchádzajúce týždňa a mesiace. Rok 2016, ako komisia dnes ráno už hovorila, by mal byť rokom konsolidácie a v oblasti dielania a výmeny informácií a v oblasti spolupráce, operatívnej spolupráce, tam očakávame e, nový vývoj a dúfame, že práca z roku 2015 priniesie výsledky už v tomto roku 2016. Ďakujeme Luigimo. Ďalší kolega tu nie je, takže môžeme prejsť priamo k otázkam poslancov. Robte si prosím poznámky, budú tu komentáre aj otázky od členov. Prvou rečničkou je pani Koraca Bild. Thank you, Mr. Chairman. Let me also... Ďakujem. Chcem privítať nášho host, našich hostí. Tešíme sa na spoluprácu s cieľom lepšej výmeny informácií a prevencii terorizmu Mňa by zaujímalo, aký je pohľad eh, Interpolu na jednotlivé databázy v EÚ. CIS, VIS, eh, Eurodac. Nie všetky členské krajiny ich aktualizujú. Ako vy vnímate možnosť využívať lepšie, zlepšiť výmenu informácií a koordináciu? Ďalšia otázka sa týka spolupráce medzi vami a Europolom. Ako tu vnímate možnosť zvýšiť, zlepšiť spoluprácu? A ďalej zahraničné bojové jednotky. To je veľká výzva. Často sú to uh, Európania. Ako lepšie teraz reagovať na tieto, týchto bojovníkov v zahraničí? Vítam tu i predstaviteľa predsedníctva. Vážim si to, že chcete lepšie využívať disponibilné nástroje. Rada by som sa spýtala, čo chcete urobiť preto, aby členské krajiny aktualizovali a implementovali existujúce nástroje, aby sme vedeli, kto do Európskej únie prichádza. Hoci nástroje máme, momentálne tomu tak nie je Ďakujeme. Gerard Depre je ďalším rečníkom. E, ďakujem, pán predseda. E, predstaviteľovi Interpolu chcem položiť otázku týkajúcu sa a, databáz údajov. Jeden z problémov, ktorý máme, e, chcem sa spýtať, či to je pravda a či je to závažné ide o stratené dokumenty a teda moment medzi stratením dokumentov a posunutie Interpolu. Sú tu problémy, ktoré vychádzajú z tohto oneskorenia. Nedalo by sa snať to harmonizovať, tú lehotu na posúvanie informácií. Druhá otázka sa týka prepájania informácií. Ak mám dobré informácie, nie všetky pohraničné jednotky sú spojené so systémom SIS e, Interpolu. Je to pravda? Že všetky pohraničné stráženie sú napojené na tento systém a či komisia by nám mohla zabezpečiť, že e, táto, toto napojenie funguje dobrým spôsobom. Veľmi ma zaujímalo to, čo sa udialo E, okolo Adeslama Salama. Parížské atentáty e, e, sa udejú, trikrát ho kontrolujú na ceste do Belgicka. Belgicko ho signalizuje. V SIS 2 je avízo Belgičanov. Podľa článku 66.3 to trošku technické, ak by bol signalizovaný podľa článku 36.1 alebo 36.2, mohli by sa vymeniť informácie medzi políciami priamo. Keďže ho však zaznamenali len podľa 36.3, to sú teda informácie e, veľmi dôverné, e, kancelárie Siren nemôžu vymeniať informácie, pretože nie je to koordinácia s z, poli- z ale tajných služieb a to je mimo kompetencií zmluv. Tá situácia je smiešná. Namiesto zachytenia a identifikácia teroristu, e, lebo máme predpisy také, že nám neumožňujú výmenu informácií korektným spôsobom. Takže otázka znie, nebolo by snáď nevyhnutné modifikovať túto situáciu menovite tak, že všetky informácie, ktoré momentálne pod, idú podľa 33, by sa dávali Europolu tak, aby ich mohol komunikovať jednotlivým službám. Je to veľmi konkrétna otázka, ale, ale vychádza z operácií, operatívnych otázok výmeny informácií v boji proti terorizmu. Ďakujeme Žerár. Ďalej Anna Gomeš. Rada by som sa spýtala, keď hovoríme o stratených, ukradnutých pasoch, či hovoríme o stovkách, tisícka, alebo len, a teda či členských krajín EÚ, alebo krajín, ktoré majú ľahký vstup do členských krajín EÚ. Potom ďalej vidíte tu zlepšenie, pokiaľ ide o prístup a prepojenie jednotlivých databáz. Je to sprevádzané i zlepšením na národnej úrovni? Pretože na národnej úrovni sa často zistí, že národné databázy nie sú prepojené. Napríklad Portugalsko, hovorila som e, s jednotlivými predstaviteľmi a nemajú tie databázy prepojené. Je dôležité, aby sme vedeli, že to funguje. A potom tiež otázka Rob Renright z eh, Europolu. Čo si myslíte o skutočnosti, že PNR dáta, nástroj, ktorý sme prijali, vlastne nezahrňa súkromné lety? Eh, to sa necháva vôli členských členským krajinám a tiež čertové lety. Zase sa rozhodujú len tie Grécko, tie členské krajiny. Vidíte tu zlepšenie, pokiaľ ide o výmenu informácií. A ako sa to pretavuje konkrétne do boja proti pašovaniu zbraní a výbušnín. A potom ako vy v, e, narábate s informáciami z našich externých nástrojov. Napríklad mám na mysli Líbiu. Pozerá sa vôbec niekto na ľudí si určite uvedomujú, že aké sú, aký je pôvod vecí spojených e, so sírským konfliktom, ale čo Líbia? Do akej miery, a tu by som sa chcel spýtať, vidíte tu vylepšenie kapacity našich informácií, aby sa vlastne identifikovali možné hrozby? Ďakujem. Pani Holmajer. First, thank you very much. Vielen herzlichen Dank. Ďakujem za to, že ste tu e, dnes s nami a že ste ochotní diskutovať. Mám otázok hneď viac. U Interpolu veľmi úprimná otázka. Máte tú ťažkú situáciu že e, máte e, ako členov nielen milých krajín, ale takých problematických. Budem veľmi otvorená, do akej miery to ruší tok informácií alebo ochotu krajín poskytovať informácie. Máte možnosť naozaj efektívne si vymeniať údaje? Alebo na základe situácie, za ktorú nemôžete máte občas e, nedôveru, alebo vidíte tu neochotu, nedôveru z tých či oných dôvodov. E, potom nadviežem na kolegyňu e, Gomeš. Nemáme tak problémy s tými súkromnými letmi, ale tý, s tými cestovnými agentúrami. Členské krajiny sa zaviazali za, zahrnúť i tieto bez toho, že by boli v PNR. Môžete mi povedať, do akej miery ako vyzerá tá časť alebo ten prechod, kedy sa vymieňajú podstatné informácie o dátach. Bude to znamenať, že tie údaje sa nielen 45 je relatívny počet, pretože členské krajiny ich neposkytli. Ja som konštatovala, že, že tok informácií sa zlepšil. Ako môžete ako predsedníctvo prispieť k tomu, aby, tá, alebo toto nadšenie členských krajín vymeniacie informácie sa zlepšilo? Pretože zase tu boli problémy, že určité údaje sa nevymienali, že dokonca terorista sa kontroloval a bez problémov cestoval ďalej, bez toho, že by policia vedela, že je vôbec e, hľadaný atentátnik, hoci to bol už trestne stíhaný človek. A aj na komisiu mám otázku, pokiaľ ide o slova predsedníctva. E, tie existujúce databázy sa majú využívať. Máme tu rôzne nariadenia a smernice a podľa toho aké údaje sa vyberajú, tak sa zbierajú za určitých predpokladov. Porovnávanie dát z Eurodaku a SIS vôbec nie je v tejto fáze automaticky možný. V podstate by to malo byť e, kogentné v tejto situácii, ale otlačky prstov možno sú v databáze SIS, i falošné pasy. Ale moja otázka znie, do akej miery, alebo ako je to, je, aké sú plány komisie porovnávanie dátov medzi jednotlivými databázami, aj technická kompatibilita jednotlivých databází, aby boli v stave, kedy možno hovoriť o skutočnej ochrane a prevencii proti útokom. Mrs. Intervelt, please. Uh, yes, thank you. Pani Infeld. Ďakujem. Uh, zameriam sa na výmenu informácií. Samozrejme, že ma teší, že členské krajiny vyhlásili, že sa budú zameriavať na vyššiu mieru výmeny informácií, ale ide o podrobnosti. Nie som zatiaľ veľmi presvedčená. Poprvé, ak sa majú zdieľať viac informácií, tak by som rada vedela čosi o demokratickej a nezávislej kontrole. Ak toto unikne kontrole národnými parlamentmi, tak by som chcela vedieť o vašich návrhoch v tejto oblasti. Krátko alebo súčasne s s, s prijatím smernice o PNR v parlamente došlo k paradoxu. Rada na jednej strane má prísľuby o tom, že bude zdieľať viac informácií a súčasne v podstate flagrantne odmietne, aby vymienanie informácií bolo v smernici PNR. Tak trošku ma teda zaujíma tá úprimnosť e, stanovisk rady zdieľanie informácií. A čo je tiež e, veľmi zaujímavé, že rada odmieta povinné vymienenie údajov či informácií v smernici PNR, súčasne však príjima povinné vzdielanie informácií z USA ako súčasť e, programu, e, vízového programu. To je jeden druh vzdielania informácií, pretože USA s nami ich informácie nezdielajú. Napríklad e, k zostrelenému lietadlu e, nad Krymom. Ako teda do akej miery e, akceptujete zdieľanie informácií s priateľmi z tretej krajiny, ale nepríjmete to medzi členskými krajinami EÚ? A napriek všetkým pekným stanoviskám, Naďalej vidíme, že SIS e, polovička členských krajín nezásobuje informáciami a pritom je disponibilný. Takže čo vám bráni? Gerard Depré už hovoril o príklade Belgičana, ktorý bol trikrát kontrolovaný na ceste z Paríža do Belgicka. To je naozaj zarážajúce. E, Prednedávno som čítala, že jeden zo strojcov parížských útokov e, menom Abaud už bol stíhaný, e, hľadaný ako zločinec, odcestoval do Spojeného kráľovstva a Spojené kráľovstvo nie je práve naj, nehra práve proti terorizmu v najbelších rukavičkách a jednoducho si tam zacestoval a vrátil sa a členské krajiny na to odpovedajú tým, že budú zbierať viac údajov e, o, o, o občanoch, ktorí vôbec nesúvisia so zločinmi, tak som trošku naozaj, verte mi, skeptická. E, určite by som podporovala zdieľanie informácií, malo to byť však malo by to byť povinné e, v skutočnom obligatórnom právnom rámci a nemalo by to byť nejaké zákulisné vágne dojednania medzi členskými krajinami, komisiou, mala to byť skutočný dozor a všetky členské krajiny by mali participovať. Ja už nechcem žiadne návrhy a potom zistiť, že sú tu prípady, kde, že sú tu zločinci, a, ktorí boli známi orgánom, ale unikli, pretože jednotlivé členské krajiny si nedôverujú a nechcú zdieľať informácie. Je to nepriateľné ak chcú takto fungovať členské krajiny, tak choďte a vysvetlite vy s občanom, že si myslíte, že národná suverenita je lepšia, dôležitejšia než, než ľudské život, e, životy. A nás, sa tu, nás, sa tu, nás, nás tu obvinujú z e, výrazného sledovania. Ďakujeme teraz pán López Aguilar. Just a couple of questions because this is not the first time. Len zo pár otázok. Závisí to, takisto súvisí to s výmenou informácií. Samozrejme tiež s teroristickými útokmi a antiteroristickým úsilím. A prvá otázka, ktorú chcem nadniesť, e, súvisí významom špecifického e, zaškolovania, pokiaľ ide o výmenu informácií. Máme tende, tendenciu preháňať dôraz na právny rámec. To sme diskutovali a nielen v tomto výbore, ale aj v pléne hovorilo sa o myšlienke, čo treba urobiť preto, aby sme mali nejaký zárodok, aspoň e, FBI kvázi pre Európu. Ide tu o inštitucionálne otázky v tejto súvislosti, ale presahuje to politickú vôľu. Je to, je to otázka špecifického e, zaškolovania. Aké máte teda otázky, e, skúsenosti, pokiaľ ide o spolahlivosť tej vôle politickej, ktorú preukazujú bezpečnostné zložky členských krajín, jednotlivých členských krajín, ale tiež pokiaľ ide o špecifický tréning a nástroje, ktoré sú potrebné na to. A druhá otázka potom e, sa týka e, kontroverzných reakcií po teroristických útokoch v Paríži, pokiaľ ide o e, spúštenie určitých e, doložiek e, v Lisabonskej zmluve, článok 47 konkrétne, e, zmluvy o fungovaní EÚ a článok 222 oba súvisia s oblasťou takých nedefinovaných doložiek solidarity voči teroristickým útokom a teroristickým hrozbám. So, um, o čom hovoríme? súvisí to s otázkou, ktorú tu riešime. Potreba zlepšiť kapacitu na výmenu informácií, aby sme boli operatívnejší a efektívnejší, aby sme čelili teroristickým útokom. A pomohlo by to naplniť konkrétnym obsahom tieto otvorené e, doložky o solidarite, ktoré už sú zakomponované v zmluve aby to bolo posilnené a aby to bolo povinné. Právny mandát pre členské štáty, aby spolupracovali na základe výmeny informácií, keď e, ide o boj proti terorizmu. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Благодаря, господин председател. Аз имам два конкретни въпроса. Първият се свързан... Мам две конкретни otázky. Първа са тика...

že nemôžeme dávať rovnosť medzi, rovnátko medzi eh, migrantmi a terorizmom. Nemôžeme eh, miešať tieto dva koncepty, to by bola chyba. Došlo k incidentom, napríklad v Istambule, a niektorí eh, spachateľov prekročili hranice a predstierali, že sú žiadatelia o azyl. Navrhujeme novú stratégiu a novú agentúru, ktorá by posilnila hraničnú kontrolu a chcela by som sa opýtať zástupcu Interpolu, čo je potrebné urobiť v rámci tejto stratégie, aby sa zoptimalizovali naše úsilia. Druhá otázka sa týka zahraničných bojovníkov. Máme dostatok, alebo máte dostatok informácií od členských štátov, pokiaľ ide o rôzne e, zdroje alebo zázemie týchto zahraničných bojovníkov. Turecko napríklad je dôležitou súčasťou tejto trasy, pretože má hranicu so Sýriou a ako by sme mali reagovať na bojovníkov, ktorí sa vrátili, vrátili do, našich, e, do Európskej únie a boli zapojení do ISIS. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že to, čo sa tu črtá a čo sa črtalo už v minulosti, je skutočnosť, že existujú informácie, ale čo chýba, je e, kvalitná výmena, fungujúca výmena týchto informácií a e, riadne využitie týchto informácií. To doteraz chýbalo. V dôsledku toho, čo sa udialo v Paríži, ale už aj po útokoch na Charlie Hebdo, sme uvažovali o tom, prečo výmena informácií nefunguje a ako by sa dala vylepšiť. Často potom hľadáme nové nástroje, ale pritom by sme skôr mali zlepšovať existujúce nástroje, podľa môjho názoru. Takže potrebujeme aj nástroje, na základe ktorých budeme chápať, prečo tie existujúce nástroje nefungujú a ako by sa dali zlepšiť. My sme robili porovnania s Europolom, viedli sme diskusie s Europolom, Problémy, a to by ste mi mohli potvrdiť, vyplývajú v prvom rade z toho, že nie všetky členské štáty využívajú tie isté informačné kanály, nie všetky využívajú nástroj Siena. A v dôsledku toho postupujú informácie na základe vlastných postupov vlastnej krajiny potom tá informácia putuje pomalšie a tá informácia dorazí, keď už nie je potrebná, pretože už uplynulo niekoľko mesiacov, alebo jednoducho už nie je správna. Takže bolo by dobre, keby všetky členské štáty pracovali s tými istými sprostredkovateľskými kanálmi, ako napríklad Siena, aby mohlo aby mohla prebiehať rýchla výmena informácií a aby sa tieto informácie dali lepšie a rýchlejšie využívať. Takže pýtam sa vás, či by toto mohol byť dobrý nástroj, či by toto mohlo byť možné riešenie. Nie jediné, ale jedno z viacerých riešení, ktoré by viedlo k zlepšeniu výmeny informácií. No a potom otázka týkajúca sa priorít. Priority, ktoré uvádza každý členský štát. Nie všetky členské štáty vnímajú boj proti organizovanému zločinu ako najvyššiu prioritu, keď zasielajú informácie. Možno je to veľmi veľa informácií, ktoré zasielajú, ale boj proti organizovanej kriminalite nepredstavuje najvyššiu prioritu. Europol má Top Organized Crime Room, ktorý umožňuje bojovať proti organizovanej kriminalite efektívnejšími nástrojmi aj na policajnej úrovni. Pri týchto dvoch aspektoch, s týmito dvoma aspekty by sme mohli niečo robiť a potom by sa inf- výmena informácií mohla zlepšiť a tie výsledky by mohli vyzerať oveľa efektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník, ďalšia rečníčka. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že táto komisia je mimoriadne trpezlivá, vypočula si tri stanoviská, ktoré sú dosť suché a neposkytujú žiadne údaje, ale predovšetkým preto, lebo ak si dobre spomínam, tak rada sa stretla v Rige vo februári 2015 a dospela k záveru, že výmena informácií medzi tajnými službami, bezpečnostnými agentúrami, aby sa zabezpečilo, že bude existovať jeden zoznam možných teroristov, v Európe. Teraz je január 2016. Ide o Collect, Check and Connect. A ďalšia neformálna rada sa uskutoční o dva týždne, to bude ešte január. Sa pozrieme na e, osvedčené postupy a cestu ďalej. To oceňujem, ale zaujímalo by ma, aby som to teda pochopila, tak by ma zaujímalo, čo sa týka dozoru, ako to vyzerá e, s rozsudkom e, Tablo and Fisi, e, Štrasburský súd, toto bol maďarský prípad, išlo o to, že masová kontrola v demokracii nie je možná. Nebudem zachádzať do podrobností, ale taký je rozsudok, také je rozhodnutie súdu v Štrasburgu. Druhá otázka Máme tu Interpol. Aká úloha je úloha informáciu, pokiaľ ide o výmenu informácií v Európe? A kto sa pozrie na tie informácie a zoznamy, ktoré sú mimo Európskej únie? Pýtam sa, na to aj v rámci systému Red Notices Interpolu, kde vidíme, že tretie krajiny zneužívajú tieto Red Notices Interpolu aby bojovali proti utečencom alebo aktivistom za ľudské práva, aby ich e, získali späť do svojej krajiny a potom si mi zaobchádzali veľmi zle. Čiže kto bude e, dávať informácie do toho systému a kto bude tie informácie z toho systému využívať, pretože nech, nedôverujem e, každej demokracii a nedo, nedôverujem všetkým ochrancom e, ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pán predseda. Chceme prejsť e, od modelu reakcie k modelu prevencie. Výmena informácií. Čo sa týka od zasielanie údajov iným krajinám, tak je to aj v Polsku problém a treba hľadať iné cesty, ako sa začnú zasielať tieto údaje, keď ide o údaje e, pasažierov lietadiel, tak treba vychádzať z toho, že tu dochádza k veľkým, veľkým pohybom a to sú lety, ktoré sú v rámci systému PNR. Celé je to také umelé, sa týka detajlov, máme typy, ktoré analýzujú jednotlivé dátové súbory a tieto majú byť, e, fungovať ako varovania pred e, prípadmi, kedy sa organizujú jednotlivé skupiny, ktoré potom sú radikálne a toto všetko treba, e, treba postupovať v reálnom čase aby sa to dostalo do tých správnych databáz a potom môže prebiehať a priebežná analýza, čo si situácia aj vyžaduje, pretože je potrebné priebežne reagovať. Informácie o prekročeniach hraníc. Má to význam len vtedy, kedy to môžeme priebežne celé monitorovať, uvidíme, čo vlastne sa deje a potom budeme môcť eh, vďaka týmto údajom zareagovať Čo by ste potrebovali pre vaše služby, aby e, sme mohli primerane zareagovať? Ďakujem za slovo. Holandské predsedníctvo hovorilo o dvoch zásadných prvkoch, výmena informácií a taktiež boj proti radikalizácii. To sú ich hlavné dva body, na ktoré sa sústreďovať. Ja by som sa chcela opýtať e, našich hostov z rôznych inštitúcií, či majú zmapované, hovorilo sa o prevencii, o miestnych aktivitách, ktoré treba podporovať, či majú zmapované tie, také tie čierne miesta, um, nejaké obce, kde je najväčší počet radikalizovaných mladých, ktorí sa stali teroristami po tom, čo sa o tom zdržali v nejakom možno výcvikom tábore. No a taktiež, či majú zmapované obce, kde majú práve naopak najlepšie metódy na prevenciu radikalizácie a či sú stanovené určité okolnosti, na základe ktorých sa potom môže vypracovať protokol, ktorý by formálne bol neformálne bol uplatňovaný, že by sa vytvorili nejaké siete dotknutých obcí a tak ďalej. Takže chcem opýtať, či máte zmapované rôzne členské štáty Európskej únie, aby sa určilo, ktoré to sú, odkiaľ pochádza najviac radikalizovaných mladých. Napríklad tu máme Belgicko, ktoré má veľký počet ľudí, ktorí sa stali teroristami. Či, to máte, či máte tieto údaje špecificky analyzované? Takže to súvisí s tým, čo ste hovorili o vašej práci nadchádzajúce mesiace you very much. I don't... Už nemám žiadnych ďalších rečníkov. Chcem len doplniť. Nedostatok implementácie základné aspekty rady JAI, ale aj prímsky dohovor, čo je dlhodobá oblasť, kde je problém nedostatočnej implementácie. Nepýtam sa na to, čo všetci vedia. Je to škodlivé z dlhodobého hľadiska a má to kumulatívny dopad a vytvára to problém, pokiaľ ide o zdieľanie informácie pre agentúry alebo nie a či tento, táto nedostatočná implementácia či je to problém, alebo je to len e, kozmetický problém, pretože v konečnom dôsledku my ako agentúra nemáme prehľad o spravodajských agentúrach. My nevieme, čo si vymieňajú belgické a francúzske informácie, my sme v podstate len občania a monitorujeme situáciu, ale dokážeme vyjadriť názor o prírodskej dohode alebo podobne. Vieme, že komisia podniká kroky, takže toto je moja otázka. Takže prosím, zodpovedajte tu otázky, ktoré tu zazneli. Nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Taký postreh z mojej strany. Nachádzame sa v čase, kedy sme v podstate obeťami okolnosti, ale nachádzame sa v okamihu, kedy sme považovaní za autorov nášho možného budúceho úspechu. Treba povedať, že sme v určitom zmysle požehnaní v tom zmysle, že disponujeme architektúrou, ktorá umožňuje e, zber e, relevantných informácií, ale keď sa pozrieme na kontext toho, ako tieto informácie boli získané, tak bolo to za určitých okolností a za určitým účelom bol tu legislatívny rámec pre každý z týchto individuálnych prípadov zhromažďovania informácií a e, viacero z toho sa podľa môjho názoru stalo v rámci prechodu od lokálnej úrovne e, na regionálnu úroveň. A teraz čelíme výzvam globalizácie na viacerých úrovniach a vidíme, že teraz musíme prejsť do globálneho kontextu, ale takisto je to multidisciplinárne teda toto využívanie údajov musí byť multidisciplinárne, čiže ešte stále e, sme blokovaní na viacerých úrovniach politickými rámcom alebo politickým rámcom, ktorý v podstate znemožňuje e, využívanie tej informácie, ktorá bola e, získaná za určitého kontextu a mm, napríklad sa to nedá používať e, napríklad e, e, orgány e, na presadzovanie práva nemôžu využívať tieto informácie. Operátori napríklad nevedeli, že či tieto údaje im môžu byť sprístupnené, respektíve nakoľko to môžu využívať a čo s tým informáciou môžu robiť v prípade, že je tá informácia v ich systéme. Čiže akú úrohu by Interpol mohol zohrávať v tomto kontexte. Ja v podstate zdieľam vašu frustráciu. Sme stará inštitúcia, ktorá funguje už takmer 100 rokov. Vznikli sme na základe frustrácie orgánov e, presadzovania práva. Išlo o medzinárodnú spoluprácu pre e, e, stíhanie utečencov. Teraz sa pozeráme na digitálne údaje, kybernetické údaje a tak ďalej a musíme zabezpečiť právoplatnosť v spôsobe, akým táto informácia bude získaná, využívanie tejto informácie, aby sme eh, neblokovali práva a slobody osôb. Čiže Interpol je relevantný pre Európu, takisto ako je relevantný pre zvyšok sveta a často vidíme, že často nechápame kontext medzi Interpolom a Europolom, ale tieto informácie poskytujú taký viacvrstvový kontext. A výhoda Interpolu za hranicami Európy, a na toto sa opýtali viacerí, je, že máme schopnosť nestranným spôsobom a praktickým spôsobom udržiavať vzťahy napríklad s vládami v Líbii, v Sýrii, v Iráne, v Iraku a v niektorých problematickejších krajinách, ktoré prechádzajú e, určitými krízovými obdobiami, ale môžeme byť len natoľko dobrí, ako sú informácie, ktoré získavame z týchto krajín. Takže treba zabezpečiť, aby tieto informácie boli získavané právoplatným spôsobom a v potom môžeme spolupracovať s Europolom a v budúcnosti Frontextom, aby sme zabezpečili, že tieto informácie budú k dispozícii v multidisciplinálnom prostredí, aby sme reagovali na hrozby. No a potom hodnotíme tie informácie a vidíme stále viac, stále menej e, premeškaných príležitostí a stále viac úspechu pri e, e riadnom využívaní týchto informácií na tých správnych fórach. Michael, please. Ďakujem, pán predseda. Stení členovia. Ďakujem za všetky vaše príspevky a je z nich jasné, že výmena informácií je pre všetky dôležitá. A mnohé príklady, ktoré ste tu uviedli, tak na tie sme mysleli aj my a budeme ich riešiť v rámci z nášho predsedníctva. A skutočne tie dnešné príspevky boli veľmi dobré. A informácie, výmen informácií a všetky tie detaily, to sú tie hlavné body. A možno to nie je až taká príťažlivá téma, ktorú by sa rada normálne zaujímala, ale my sa to pokúsime. Takže ja som hovorila o témach, ktoré sa budú riešiť na rade. Požiadali sme všetky členské štáty, aby uviedli prekážky, s ktorými sa stretávajú pri implementácii opatrení, ktoré súvisia s výmenou informácií. Už sme dostali spätnú väzbu od určitých členských štátov, o ktorú sa s vami podelíme a nevždy používajú ten istý článok na zdieľanie informácií nevždy používajú rovnaké definície, nevždy používajú rovnaké nástroje. A toto sú tie problémy, ktorým čelíme, keď bojujeme proti teroristom. O čo nám ide? My teraz chceme vytvoriť systém, kde by sme na základe tej, tej neformálnej rady, ale aj stretnutí expertov mohli vytvoriť štandardizovaný systém na výmenu informácií. Ešte dodatková otázka. Judith. Pán predseda, nechcem byť nepríjemná. Vieme, že je to technické, možno je to nudná téma, ale my tu žiadame o objasnenie, o detaily už viac než rok a stále nám tu hovoria nejaké heslá, cesta ku predu, overená prax, e, overovať, spájať. Takže my chceme detaily a neodkazujte ma na nejaké ďalšie stretnutie o dva týždne. then okay. we're wasting okay. my time. Okay, you've had it. Okay, come on, exceptional. Please. Pretože ináč mrháte môjim časom. Proti. Prepačte, viem, že to nie je nudné. Nie je to nudné. Ja som umožnil dodatočnú otázku výnimočne. Takže chcete povedať niečo tomu, čo sa pýtala pani Sargentini? Áno, Určite sa k tomu vyjadrím a ešte sem niekedy prídeme v priebehu predsedníctva tohto výboru. Ja si myslím, že sme sa stretli všetci s rovnakými prekážkami. Čo? Si musíme stanoviť, ako to musíme stanoviť. Možno sme niečo mali už robiť skôr. To je otázka. Takže uvidíme, ako to pôjde. Naše predsedníctvo tu má teraz určitý vplyv a môžeme stanoviť detaily môžeme riešiť detaily, inštrukcie a tak ďalej, aby sme zosúladili našu prax. To je pre nás veľká priorita. Ja nemám zoznam tých konkrétnych prekážok. Takže ja som uvedol, čo chceme dosiahnuť v priebehu predsedníctva. Ako hovorím, ešte v priebehu predsedníctva sa k vám vrátime, podáme vám bližšie informácie ohľadom toho, kde sme zaznamenali pokrok. Ako som povedal, chceme prísť so zoznamom pokynom, pokynov Nezabúdajte, že informácie vymieňajú na viarecich úrovniach, na vnútroštátnej, na policajné úrovni, kde sú spravodajské agentúry, európska úroveň, medzivládna úroveň. A taktiež sme tam diskutovali medzi európskymi a mimoeurópskymi krajinami. Takže tu je treba identifikovať prekážky, odstrániť ich. No a Takže treba riešiť otázku dohľadu. Na týchto troch úrovniach teda väčšina toho dozoru alebo dohľadu sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni zo strany výborov. No a tieto jednotlivé výbory musia spolu viesť dialog, musia sa učiť jeden od druhého, vymeniať si overenú prax. A je treba zlepšiť dozor predovšetkým na národnej úrovni. Ďalej. Tu máme otázky hľadom radikalizácie. To budeme riešiť na rade. Sú hotspoty, taktiež overená prax. A na rade napríklad príde hákský primátor, ktorý bude hovoriť o svojej skúsenosti s bojom proti radikalizácii, má skutočne obsiahle skúsenosti. Bude hovoriť o tom, ako to riešil. Taktiež zapojíme ostatné členské štáty, aby sa podelili o svoje dobré skúsenosti z úrovne miest pretože boj proti radikalizácii skutočne musí prebiehať a pre tuto vstupuje do hry naše excelenčné centrum e, siete boja proti radikalizácii. Komisia podporila vznik tohto centra. A je treba vysvetliť mestám, čo vlastne môžeme prostredníctvom tohto centra pre nich urobiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Zoreka. Ďakujem. Pokúsim sa vyjadriť k viacerým otázkam, ktoré sú vedené rovnakou frustráciou. Máme niekoľko informačných systémov, ale nie sú plne využívané. A z tohto pohľadu komisia plne súhlasí s názorom tohto výboru. A takto sme postupovali v rámci Európskej bezpečnostnej agendy. Taktiež o tom hovoril aj komisár Abramopoulos. Pán Depre hovoril o tých odsudzených a stratených cestovných dokumentoch. Je pravda, že toto tému sme sa ešte nezabrali plne. A máme tu krajiny, ktoré nedodávajú informácie do príslušných informačných systémov, ale sú aj krajiny, kde vlastne, v ktorých sa tie doklady stratili, tak ani tie nedodávajú príslušné informácie. Tuto mám hlavné obavy, že takto to dopadá. No a Interpol, ale aj komisia spolupracujú s týmito krajinami, vedeme s nimi politický dialog, aby sa zaručilo, že napríklad pokiaľ sa nejaké doklady stratia v Sýrii alebo v Iraku, že budú doplnené ich čísla do databázy Interpolu. Ďalej si hovorili o Europolo, Europolovskom informačnom systéme. Máte pravdu, že pohraničníci nemajú systemický prístup do informačného systému. Na druhej strane Europol má prístup do SIS, predovšetkým k rôznym varovaniam v súvislosti so zatknutím, E, upozorneniami na rôzne kontroly a tak ďalej. A sme pripravení vyhodnotiť, či Europol potrebuje lepší prístup. Komisia tento rok v apríli vydá správu ohľadom celkového hodnotenia SIS. A ja si myslím, že v tomto kontexte to budeme schopní dobre vyhodnotiť. Pani Holmajer hovorila o interoperabilite. To je pravdepodobne jedna, alebo to je pravdepodobne najväčšia výzva, ktorá nás čaká v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Som si istý, že ste si všimli politické vyhlásenie v tejto súvislosti. A toto je teda naša pracovná téma. Ideálne každý pohraničník by mal mať bezprostredný prístup do SLDD a SIS, do Schengenského informačného systému a systému odsudzených a, ukra- a stratených cestovných dokladov. A 25. o tom budeme diskutovať v Amsterdame, ja si myslím, že tá diskusia je zásadná. Taktiež budeme schopní finančne pomôcť členským štátom, aby sme zaručili, že vyzbrojíme každého, alebo vystrojíme každého pohraničníka prístupom k týmto systémom. Pán López Aguilar hovoril o špecifickom školení v rámci alebo zmysle článku 222. Takže my to riešime v rámci CEPOLu v Budapešti, máme tam špecifický kurz. Čo týka toho článku príslušného, tak tu by som vás rád vyzvala, aby ste boli obozretní, pretože toto je v podstate výzva členským štátom v prípade e, prírodnej katastrofy alebo turistického útoku. Ale nie je to ten najvhodnejší nástroj v takejto súvislosti a v podstate ponecháva tie kroky na členskom štáte, v ktorom sa ten útok odohral. Máme tu ďalšie mechanizmy, ako napríklad mechanizmus integrovanej politickej reakcie na rade. Tento mechanizmus bol využitý napríklad v prípade utečeneckej krízy. Boli sme schopní dať dohromady všetkých potrebných aktérov. Pani Ferrara hovorila o Siene, ja som prikyvoval aj s Robom, v tom zmysle, že máte pravdu. Siena, a to si myslí aj komisia, by mala byť plne využívaná. Tak, aby každý členský štát na výmenu informácií používal rovnaký systém. Takže definitívne toto podporujeme. A chceme využiť naše fondy, aby sme dosiahli mobilizáciu členských štátov. Čo sa týka toho, že hovoríte, že organizovaný zločin nie je našou prioritou, no už Rob k tomu možno povie viac. Politický cyklus je dôležitým nástrojom v rukách členských štátov. Máme 9 priorit, ktoré všetky spadajú do oblasti organizovaného zločinu. Europol dostal dodatočné, veľmi dôležité finančné zdroje, aby e, vo výške 9 miliónov, aby pomohol členským štátom. Takže toto je našou prioritou, určite pre komisiu, ako viete, je to druhá priorita Európskej bezpečnostnej agendy. Na záver čo sa týka prúmu, tak ten funguje, funguje u tých, ktorí ho používajú, ale nie každý ho využíva. A komisia to dnes ráno povedala. Povedali sme, že komisia je ochotná teraz, keď máme príslušné právomoci, od 1. decembra 2014 máme právomoc vyzvať členské štáty plne implementovať tento dokument a hľadáme teda, ako plne využívať v spolupráci s členskými štátmi tento systém. Tam máme oblasť eh, predovšetkým DNA a otlačkov prstov. Ďakujem. Pán Rob Wainwright, či k tomu chcete niečo povedať? Kolegovia, ďakujem za vaše otázky. Neviem, či kolegovia, pán Konel a ďalší, čo stanú aj na, pre, na ďalší bod na programe. Neviem. Pokiaľ chcete, tak môžete kľudne ostať. Ďalej bod 17. Prezentácia nového Centra Európskej únie pre boj proti terorizmu predstaví ho Rob Wainwright. Ďakujem. Šťastný nový rok všetkým prítomným. Na úvod chcem nadviazať na túto diskusiu o výmene informácií pretože myslím, že Europol urobil dostatočné kroky a potrebné kroky pre zaistenie optimálnej situácie a bola to otázka pani Sargentini ohľadom toho, ktoré vlastne sú tie konkrétne problémy. Svoje skúsenosti, predovšetkým čo týka terorizmu, tak e, sú tu problémy na základe veľmi komplexnej situácie. Ja to nechcem pridávať nejakému zoznamu výhovoriek, ale praktické problémy sú pre všetkým tie, že je tu veľa rôznych agentúr, e, ktoré e, zbierajú spravodajské informácie o teroristoch a tak ďalej. Všetky z nich majú inú kultúru, iný prístup a keď sa na niečo opýtate, ako zbierať, na čo tie informácie používať, s kým e, tie informácie spolahlivo zdieľať, tak za každým vám odpovedia niečo iné. Je tu obrovské množstvo rôznych databází, dokonca aj v rámci jednotlivých členských štátov. Interoperabilita, o tom už sme hovorili. A ďalej. No, Máme samozrejme citlivosť ochrany údajov. Často sú tu štandardy ochrany údajov, ktoré sú obmedzené zákonom. Ďalej, nejednoznačnosť informácií. Má, máme často spravodajské informácie, ktoré sú rozpoltené. Často máme iba také utržkovité informácie, napríklad od podozrivých. No a ja som sa snažil znížiť mieru komplexnosti tým, že by som tým, že by vytvorili takú jednotnejšiu, jednotnejší dizajn. Samozrejme, to si vyžaduje politickú, technickú prácu a hlavne musíme vytvoriť dôveru. A potrebujeme rôzne politické procesy, ktoré sme uplatnili, ako hovorí Luigi, v rámci boja proti terorizmu, ale naďalej sme sa ešte nedopracovali k rovnakej úrovni zrelosti v rámci boja proti terorizmu. Takže toto ešte nehotové, no čo sa týka operatívnej koherentnosti, tak e, tu musíme predovšetkým vybudovať tú dôveru. No a toto je hlavný dôvod, prečo sa ministri s podporou parlamentu rozhodli, že vytvoria Európske centrum pre boj proti terorizmu, chceme zlepšiť úroveň vzdielania informácií. Ale nie je to, že by sme len rozprávali, my už robíme aj konkrétne kroky. Zaznamenali sme významný pokrok v rámci Europolu. Realita hovorí sama za seba. Pred rokom eh, kontaktné miesto Traveler malo eh, vyše eh, asi, asi 3600 kontaktov. A o rok neskôr toto už bolo viac než 17 tisíc. A väčšina informácií pochádzala z databázy Interpolu a gratulujem Interpolu a ďakujem im, že podporujú prácu Europolu. A samozrejme, sú to často informácie, ktoré sa netýkajú konkrétne zahraničných teroristov, nehovorím, že už sme identifikovali 17 tisíc, ale máme veľkú databázu podozrivých a ich spolupáchateľov. Takže to celkom celkom tá databáza. Vytvorili sme špecifickú e, platformu pre boj proti terorizmu, ktorá prepája viac než 500 rôznych agentúr v rámci celej Európskej únie. A teraz už máme aj časť obsahujúcu dovernejšie informácie venované terorizmu. V novembri sme zaznamenali v 14 eh, členských krajinách toto prepojenie medzi Europolom a protiteroristickým agentúram. Teraz je to len 25 a čo skoro to bude 28. Čiže niečo sa deje vytvára sa väčšia miera dôvery. Členské krajiny samé chcú podporovať lepším spôsobom, chcú vytvárať e, lepšiu, koherentnejšiu reakciu Európy k e, otázke vzdielania informácií. Aj tak si myslím, že tie informácie nie sú úplne kompletné. Dôležité je vytvoriť spolahlivejšie premostenie medzi Europolom a policajnými zlož- zložkami. Tieto kontakty, tieto komunikácie sú intenzívne, ale dalo by sa tu ešte na oboch stranách i vylepšovať. K tomu samozrejme prebiehajú diskusie. Keď hovorím o väčšej miere dôvery v komunite boja proti terorizmu, no už tak je očividné určite v reakcii e, Francúzska, Belgická na udalosti v Paríži, predovšetkým v proaktívnom rozhodnutí Francúzska, zdieľať s Europolom celé aspekty toho prípadu. To bol rozhodujúci moment e, tej zrelosti e, boja Európol poprvýkrát mohol Europol zohrávať takú dôležitú centrálnu úlohu pri riešení udalosti po takom dôležitom teroristickom útoku. 2,7 terabajtov údajov od francúzských vyšetrovateľov. Asi 50 dôstojníkov pracovalo na tom. Množstvo správ bezpečnostných, kde sme poukázali na slaviny systému. Vydali sme stovky finančných správ na základe programu EU-TFT e a tak ďalej a tak ďalej. A dnes sme vlastne vytvorili vlastne odhodlaný tím 30 analytikov, ktorí e, non-stop e, pracujú analyticky na prípadoch a sledujú efektivitu francúzského postupu je to dôležité, pretože to bol dôležitý incident, ktorý nám veľmi dobre popisuje teroristické hrozby. Pomáhame Francúzom a Belgičanom, aby riešili ten prípad, ale rovnako dôležité učíme sa o európskych dimenziách, ktoré sú spojené s, touto, s, touto, týmto incidentom. Europol teda tento rok začal na práci na e, veľmi dôležitom prípade, ktorý poukáže na to, ako centor bude ďalej pracovať. V tých ambíciách ECTC e môže sa stať vlastne kľúčovým pilierom úsilia EÚ bojovať proti terorizmu. Strategické pozadie je tu známe. Už v apríli komisia spomenula vytvorenie ECTC. E o pár mesiacov to bolo potvrdené v EÚ e do, e, na roky 15 až 20. Rada pre vnútorné záležitosti len potvrdila význam tohoto e, centra boja proti terorizmu. A potvrdilo sa, že by mal sa zameriavať to centrum na vzdelávanie informácií a boj proti zahraničným teroristickým bojovníkom. Máme teda podpornú jednotku posilnenej spolupráce cez hranice, Vyzýva sa tu komisia, aby to nové centrum malo potrebné zdroje. Som vďačný za podporu, ktorou prichádza stále od Európskeho parlamentu a tohto e, výboru pre prácu Europolu špecificky pre vytvorenie CTC. E to sa potvrdilo i v správe daty z novembru 2015. Chcem poďakovať za, vašu, za vaše e, úsilie o vybavenie financiami. Chcem poďakovať tomuto výboru tiež za jeho úlohu pri finalizovaní návrhov pre nové nariadenie Európou. Je tu mnoho kľúčových prvkov pre úspech ECTC v budúcnosti. Pokiaľ ide o spustenie do e, centra ako takého, vystalo z, e, z regulatívneho rámca Europolu, prispôsobí sa a samozrejme na základe nových zistení ale asimilácia našich existujúcich schopností v tomto novom centre, jeho vytvorenie poprvýkrát predstavuje obrovský strategický krok pre boj proti terorizmu. Nad rámec už e, činených aktivít Buď sú tu nové opatrenia, ktoré momentálne sa rozvíjajú. Hovoril som o tej internetovej jednotke. Tiež potreba viac zdrojov tejto novej jednotke. Už sme hovorili o zdieľaní informácií, o, o dôvernosti, systéme Siena, čo bude dôležitý E, prvok spojenie e, e, SI jednotky s Europolom tiež zvýši schopnosti členských krajín monitorovať toky financovania teroristov. V mnohých oblastiach sa vyvíjame evolučne, prispôsobujeme sa udalostiam po teroristických útokoch, politickým požiadavkám, ale tiež e, jednotlivým možnosťam na prácu s partnermi, kde ide o vysokú mieru dôvery. Europol teda určite bude sa snažiť znížiť sa túto dôveru poskytovaním operatívnej pomoci, aby sme mohli CTC e prisúdiť úspech, ktorý všetci očakávajú. A po, posledný bod vyžívam, vyzývam e, členské krajiny, aby dodali e, e, odborníkov tomuto centru. Francúzsko tak učinilo. Dúfam, že sa nám podarí dostať do stavu zopakovania úspechu, ktoré máme v oblasti kybernetickej kriminality vynikajúci experti z členských krajín. To bolo rozhodujúce pre náš úspech. Veríme, že podobné sa môže udiať v oblasti terorizmu v tento rok. Pán predseda, kolegovia, ďakujem za vašu podporu. Nemám vzhľadom na uh, na, naše trvanie množstvo e, úspechov, ktoré by som mohol informovať, ale ide o skôr o podporu v činnostiach spojených s udalostiami z novembra. Som otvorený samozrejme i vašim ďalším otázkam. Ďakujeme. Je zjavné, že tu máme dlhodobý inštitúciálny e, prepojenie s Europolom Spustenie ECTC je ďalším výsledkom a určite ste, ste odviedli množstvo práce. Je, je to dôležitá e, dynamika e, rozlišovať, aké je to rozlíšenie od Europolu. Chcem, aby sme boli v kontakte s touto organizáciou, pretože sa Eh, hrdíme tým, že máme nielen rozpočtové vzťahy, ale aj praktické vzťahy, na čo sme hrdí. Určite chcem, aby sme nestratili eh, kontakt s touto dynamikou. Začneme rečníkmi, najprv Žerard Depre. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem poďakovať E, pánu riaditeľovi vo vzťahu k nám. E, je to dôležité vzhľadom na podporu, ktorú poskytujeme. Sme tu početní, ktorí sa snažíme e, konzultovať vašu, vašu agentúru a jej misiu. Mám veľmi presné dve otázky. Vy ste povedali, že účelom vašeho centra je zlepšiť e, toky informácií medzi jednotlivými členskými krajinami. I ďalšie systémy, ktoré môžu pomôcť v boji proti terorizmu. Vy ste povedali zlepšiť výmenu informácií. To je vašim hlavným cieľom. Ja teda poviem, že v článku 41, pokiaľ ide o vytvorenie SIS 2, je tu odsek 41, e, odsek 2, kde sa hovorí, že Europol by mal Eh, by nemal eh, prepájať eh, SIS-2 s systémami, ktoré používa. Čiže mal by sa zdržať prepájania. Keď nie je tu požiadavka vymieňať informácií, táto výmena informácií sa nesmie automaticky uskutočňovať. Máte ale možnosť vyžiadavať si to prípad od prípadu. Máte vraj 17 tisíc mien, ktoré sú v tej databáze. Signalizovali ste ich, môžete ich verifikovať. To by ma zaujímalo, v koľkých prípadoch ste žiadali dodatočné informácie u tých 17 tisíc prípadov. Viete, či sú SIS-2, pretože ak máte tie informácie, Nevieme teda potom, ako, ako to vyzerá, keď je tá osoba signalizovaná v SIS 2. Mňa to naozaj zaujíma. Aká je vaša odpoveď druhá? Vysvetlil som, prečo sme nemohli zachytiť e, Abdeslama Salama, keď sa vracal do logická, pretože išiel podľa článku, bol, e, bola o ňom informácia podľa článku 36.3 tak tieto informácie nejdú cez siete SIREN a informácie nemôžu komunikovať. Nemyslíte si, že v rámci vašej misie by sa dalo povedať, že všetkých že by sa dalo automaticky presúvať informácie vašemu centru. Spôsobom, pretože vy ste povedali, že máte výmenu s 500 agentúrami, informa- teda informačnými bezpečnostnými službami. Normálne nie, informácie takto nekolujú. To boli dve presné moje otázky. Článok 41. Či ho treba odstraniť tak, ako vyzerá teraz? Či súhlasíte s tým, že informácie by mali byť presúvané, posúvané e, automaticky ja si určite želám efektívnosť čo do najväčšej miery. Monika Holmajer a potom Tereza. V prvom rade tiež vám blahoželám pozitívnemu ďalšiemu vývoju Europolu v posledných rokoch, ktorý sme zaznamenali. Jedna otázka ide podobne smerom ako Žerádova Rada by som zistila, aké vy vidíte problémy na ceste k tomu, aby sa výmena dát diala adekvátne. Sú tu právne prekážky, sú tu nejaké národné nedôverčivosti, egoizmy. Čo sú dôvody pre nedostatočnú výmenu? Je možné e, o zločincoch dostatočnou rýchlosťou presúvať. Sú problémy zo strany členských krajín technickej povahy. Nemohli ste nám povedať, čo si do akej miary očakávate podporu od nás posúvať veci vpred v tejto otázke, aby sa zabránilo útokom. Tereza? Ďakujem. Ďakujem. Chcem poďakovať Robovi a všetkým ostatným hostom. Dnes ráno sme počuli aj komisára Avrompulosa, ktorý povedal, že hrozba terorizmu je momentálne prioritou komisie. Zároveň toto ma teší, ale som smutná, keďže zistujem, ako takáto priorita funguje len keď prídu nejaké atentáty. Sedím tu už skoro 7 rokov a zistila som, že okamžite človek prestane byť bdelý, pokiaľ e, sa na nás neupiera oko verejnosti. A to nie len komisia, ale tohto parlamentu. Máme tu určité príslušné nástroje. A je veľmi smutné, že sa musel dohrať parížský atentát, aby sme sa zobudili, aby sme postupovali ďalej, pretože terorizmus existoval a tá hrozba tu bola vždy. Moja otázka je, pán Wainwright, hovoríte, že niekedy informácie, ktoré máte v dispozícii, nie sú jednoznačné neviete presne, čo znamenajú. Ja viem, že v mnohých prípadoch problémom je odlišiť, kedy je to fanatik, alebo kedy ten človek pravdepodobne prejde k činu. Takže sú tam veľmi také nejasné hranice medzi tým, že si niečo myslí a tým, že niečo urobí. A vy ste samozrejme nevedeli v mnohých prípadoch, že ten človek chcel spáchať atentát, ale často sa o tom človeku vie, že je veľký fanatik, ale nevie sa, či vy, vykoná nejaký teroristický čin. Takže prosím, aké, aké stopy alebo aké potom indicie potom sledujete. Ďalej ma zaujímala určitá prevencia v Európe. Myslím si, že na dobrej úrovni, ale ďalej ochrana, pre, prevencia ochrana potenciálnych obetí mimo Európy, ako to tam vyzerá, pretože vidíme, že väčšina napríklad obetí atentát, atentátu v Istambule boli Nemci. Mohli byť ale napríklad Španieli alebo z akékoľvek inej európskej krajiny alebo v Džakarte tiež ta, tam zomreli nejakí Európania. Ďalej, teda tá boba vybuchla v Starbuckse, ale tam mohol z nás sedieť Takže je nejaký rozdiel medzi tou prevenciou, výmenou informácií, ako lebo v tých tretich krajinách je to trochu ťažké, ale ako to tam vyzerá, akú tam máme možnosť chrániť našich občanov. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz má slovo Judith. Ďakujem. Ďakujem tiež pánu Wainwrightovi minimálne reaguje na otázky. E, vážim si to, že sme tu nie za zatvorenými dverami. Vysloviť, aké sú vaše prekážky, to je veľmi dobré vysvetlenie. Aj my, my všetci rozumieme, že je dô, zložité spolupracovať že sú rôzne definície toho, čo je vnútorná bezpečnosť. To je problém. Tiež rozumieme, že rôzne agentúry pracujú rôzne. Čo však nerozumieme, prečo rôzne agentúry nerozumejú, čo je vnútorná európska bezpečnosť, že neustále sa na to pozerajú ako čosi vo vlastných hraniciach. A je tu automatická tendencia že sa e, vítajú informácie, ale neposkytovať informácie. Je tu jasné chápanie, že je tu toto e, atmosféra obchodovania. Ak e, nemusím nič dať zadarmo, tak nechcem s nikým obchodovať, tak radšej vám nedám tieto informácie zadarmo. To je na bezpečnostná hrozba pre EÚ ak vnímam, že naše bezpečnostné agentúry sa navzájom špehujú i z ekonomických dôvodov, e, napríklad odpočúvanie e, hola, holandských čísiel v Frankfurte alebo e, hovorí do zvyšku Európy nie odpočúvanie vlastných občanov, ale iných občanov. To ukazuje, čo potrebujeme, musíme zabezpečiť, aby vaša práca, vašeho centra bola efektívna a aby ste chápali, čo sú, čo je európska vnútorná bezpečnosť. Kým to nemáme, vidíme, že organizácie pracujú samé pre seba a naďalej rokujú. Všetci tu vieme, že všetky európske agentúry e, nepovedali informácie, išlo z informácie vlastných agentúr, čiže Londýn, Madrid dvakrát, e, atentát Thea van Hochna v Amsterdame jeden po druhom. Takže nevtipkujem, keď hovorím, aby ste spolupracovali. Neakceptujem odpoveď, že len zistujeme, čo boli tie dilemy. Naozaj si vás žim upr- uh, riaditeľa Európolu. Okay, thank you. Um, and Anna, please. Ďakujem, Anna. Moja otázka je, zaznamenali ste zmenu kultúry v komunite spravodajstva na národnej úrovni? Nemám na mysli len takzvané tie vnútroštátne agentúry. Ale toto je problém hrozby, ktorý si vyžaduje holistický prístup, kedy tzv. home agencies, vnútroštátne bezpečnostné agentúry, ako aj zahraničné agentúry, spravodajské služby musia spolupracovať. Inak to nebude fungovať. Zaznamenali ste túto zmenu kultúry ako následok toho, čo sa deje, alebo sa len postupuje ako obvykle pribúdajú platformy a centrá boja proti terorizmu, hoci neplnia vlastne svoj účel, pretože tá celková kultúra sa nezmenila. Myslím, že už sa nikto nehlási. Ja sa opýtam jednu otázku. Už sa o tom hovorilo počas v rámci jednej správy o Europole, personále a tak ďalej. Otázka, ako sme podporovali organizáciu. Neviem, či ste hovorili presne o tom vo vašej prezentácie, ako bude tá nová organizácia vyzerať, web stránka, ide tam o politické otázky. Môžem položiť túto otázku? Nie. ako to bude vyzerať. Bol pán Diaz de Mera a myslím, že táto otázka zaznie, pretože máme zodpovednosti a takže len otázka, ako to bude fungovať, ako to bude diferencované. pán play, čo sa týka vašej dobre informovanej otázky o šengenskom informačnom systéme. Ste expert. Máte pravdu. Existujú obmedzenia prístupu Europolu do šengenského informačného systému. Máme prístup e, na báze od prípadu k prípadu, ale iba v prípade, že máme konkrétny prípad, ktorý je nám oznámený ktorý nám oznámi členský štát e, e, za tým účelom, aby sme ho analyzovali, no a my potom e, nahliadneme do SIS za účelom analýzy. Chcem tým povedať, že nemôžeme, právne je nám zakázané prehľadať SIS bola tu po parížských útokoch, tu bola požiadavka, aby sa to zmenilo a pracuje sa na tom a dúfam, že v budúcnosti to bude možné a teším sa na tie prípadné návrhy. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bola zabezpečená interoperabilita medzi tým, e, čo sú dva najdôležitejšie, najsignifikantnejšie súbory údajov, ktoré máme v Európskej únii. Schengenský informačný systém a Európska centrálna databanka, ktorá bude ešte dôležitejšia v rámci nového protiteroristického centra. Čo sa týka tých 17 tisíc mien, ktoré máme, či sú všetky v SIS, nie sú. Ako som povedal v mojej prezentácii, v viacere z týchto mien sú mená nie podozrivých z terorizmu, ale sú to kontakty a e, e, príbuzné osoby, takže toto nie sú informácie, ktoré možno byť v SIS, takže my Ehm, máme oveľa vyššiu normu ehm, ochrany údajov. Ide o to, aby sme mohli tie údaje analyzovať a to je jeden zo zásadných rozdielov medzi našimi dátovými systémami a systémom SIS. Môže dojsť k automatickému prenosu všetkých teroristických vstupov ehm, do SIS s Interpolom. Nemôže to byť antematické, pretože členské štáty sú vlastníkmi týchto údajov a musia e, udeliť povolenie, než sa tak stane. Ale v teoretickej rovine by sa tak malo stať, pretože podľa môjho názoru, ak členský štát rozhodol, že môže zdieľať údaje v systéme, ktorý sa využíva v rámci SIS, tak minimum, čo by mali urobiť, je, aby sa podelili o túto informáciu aj e, s Europolom. Čiže toto očakávam od členských štátov, ale vždy e, o tom bude za každým rozhodovať členský štát. Pani Holmajer, aký je reálny problém, pokiaľ ide o úroveň ochrany údajov? Nie je to legálne, nie je to technické, je tu úroveň citlivosti <clears throat> čo sa týka protiteroristických údajov, ktoré vlastne národné vlády. Niektoré informácie pochádzajú od jednotlivých zdrojov, ktoré musia byť veľmi dobre chránené. Sú to citlivé informácie, takže neočakávam, e, že všetky údaje, ktoré majú e, protiteroristické agentúry, že ich budú zdieľať s Europolom. To neočakávam a to by nebolo ani rozumné. Ale myslím si, že najväčšia prekážka, ktorej čelíme, je E, veľmi veľká rozdielnosť v kultúrach ohľadom toho, e, čo všetko e, môže byť vzdielané s Europolom, do akej miery a v rámci záznamov vzdielanie informácií s Europolom je tu veľká rozdielnosť v rámci členských štátov a to je čosi, čo musíme prekonať, aby sme mohli doceliť spoločnú úroveň štandardov dôvery a výmeny informácií medzi Europolom a členskými štátmi pani Sargentini to poznamenala, ako aj pani Gomez, zmena, či došlo k zmene kultúry, už som hovoril o číslach, <clears throat> dosť e, veľká zmena od e, útokov v Paríži a od minulého roka vo všeobecnosti, čiže určite e, sa blíži vylepšenie. Je tu kultúra zjednávania nechcem kritizovať kolegov v bezpečnostných službách, ktorí pravdepodobne e, majú momentálne tú najťažšiu prácu v Európe, pretože čelia viacnásobným hrozbám a väčšinou postupujú úspešne. Je to veľmi komplikovaná situácia e, v kontexte týchto víziev a už prijali potrebu zvýšenia úrovne výmeny informácie už sa to vlastne vylepšilo a to znamená zlepšený boj proti terorizmu. Čiže nehovoríme o absencii vzdielania informácie, nehovoríme o e, kultúre nedôveria. Môžem hovoriť za túto komunitu, pretože nemôžem hovoriť za túto komunitu, pretože už nepoznám veľmi dobre ich prácu, ale myslím si a videl som určitú úroveň dôveria spolupráce ktorá panuje v tejto komunite. Čo sa ja snažím dosiahnuť je zabezpečiť, aby táto úroveň vzdielania informácií mohla nejakým spôsobom byť vzdielaná aj v tom širšom politickom kontexte, e, ktorú predstavuje internet. A to premostenie medzi týmito dvoma komunitami je e, dôležitá časť efektívneho boja proti terorizmu. strácam hlas, tak sa zastavím, pretože myslím, že som zodpovedal väčšinu otázok a ešte raz ďakujem. Nie personál. Personál. Začali sme skrom, skromne. 20 až 25 analytikov a špecialistov, eh, ktorí podporujú Francúzsko a Belgicko na plný úvezok, 10 až 12 Internet Referral Unit a veľmi malý počet ľudí e, v rámci TFTP, čiže e, spolu asi 40 a myslím, že toto číslo sa zvýši predovšetkým, pokiaľ ide o Internet Referral Unit a pravdepodobne sa to zvýši o minimálne 10 až 15 viac analytik, analytikov a to sú, teda ide tu o návrhy rozpočtu, ktoré sme predložili Rade a komisii No, je trošku komplikované obdobie. Uvidíme, ako to dopadne. Až to bude isté, aj pokiaľ ide o štruktúru, ktorú si stanovíme, tak sa vám eh, ozvem, aby ste mali prehľad o týchto detailoch. Ďakujem. Chceli by sme si udržať tento vzťah. Ďakujem. Bol to veľmi dlhý deň. Chcem sa poďakovať najmä kolegom, ktorí položili otázky. Chcem sa poďakovať našim hostom. Chcem sa poďakovať pánovi O'Connellovi. V podstate je to prvýkrát po dlhom čase, čo sme tu mali Interpol. Ďakujem, že ste si našli čas a želám vám veľa šťastia vo vašej práci, veľa úspechov aj za predsedníctvo. Ďakujem za to, že ste zareagovali na tieto otázky. Dúfame, že sa vrátite, keď bude na to vhodný čas, pán Sereka a pani Wenner. Takisto ďakujem. Takže prejdeme ďalej v našom programe. colleagues, I know um, some colleagues will have flights. Viem, že niektorí kolegovia majú lety. No a my by sme mohli pokračovať v programe. Otázka písomnej odpovede na komisiu 21. oktobra, ktorú predložil Gerard Depre o výmene dát medzi agentúrami Europol, Frontex a ďalšími orgánmi EÚ. Kolega Gerard um, dal otázku na písomné zodpovedanie o výmene dát otázka bola zasplánovaná 21. oktobra. E, malo by to byť zodpovedané v rámci 6 týždňov. Táto otázka nebola zodpovedaná komisiou v rámci stanovenej lehoty, čiže najprv dám slovo pánovi Depremu, aby popísal, o čo išlo v tejto otázke a samozrejme budú mať slovo aj ďalší Kolegovia, ak bude čas a potom požiadam komisiu o odpoveď. Takže Žerár, nech sa páči, máš slovo. Je ne voulais pas occuper notre commission avec cette question. Euh, j'espérais que la commission m'aurait répondu. Mala byť odpoveď v lehote, ale problém je jednoduchý. V rámci hotspotov sa vychádza, že viacero agentúr bude spolupracovať s národnými orgánmi, aby sa brali, aby sa brali e, otlačky, aby sa bojovalo proti sieťam prevádzačov. Tu je potrebné výmenu informácií Frontex Europol bez váhania by mali vymieňať osobné údaje. a bojovať proti cezhraničným prechodom na základe tohto dohody o spolupráce rada pripomenula, že od januára by mali byť tie údaje k dispozícii. Jednoduchá otázka teda, či tento protokol Europolom a Frontexom, či e, vstúpil e, do platnosti a či by sme mohli mať viac informácií. A po druhé, na akej právnej e, podstate sa organizuje táto výmena agentúr medzi agentúrami. To sú moje dve otázky. Okay, so we, we go to Mr. Sureka and as um, I mean, Takže Takže dáme to na program, keďže otázka nebola zodpovedaná komisiou, takže pán Sereka, keby ste odpovedali, ďakujem pán predseda. Presadol som si, ale som tu. Môžem odpovedať pani, pánovi Depre veľmi pozitívne. Europol a Frontex podpísali takúto dohodu v rámci Rady e, pre vnútro a e, spravodlivosť 4. decembra. Ako ste spomenuli, predchádzali tomu dlhšie diskusie predovšetkým o ochrane údajov <clears throat> aj po konzultácii s DTPS. Všeobecný základ pre výmenu osobných údajov medzi orgánmi EÚ je pokrytý nariadením 45-2001 takisto v zakladajúcom akce orgánov rozhodnutie Radio Europol a Eurojust. Je to v príslušnej dohode medzi orgánmi tam je to špecifikované a toto je operatívna dohoda, ktorá bola podpísaná 1. a 4. decembra. Obidva orgány, e, dohľadný orgán Europolu a Eurojustu boli konzultované. Ešte sa chcete niečo opýtať? Ďakujem komisii za odpoveď obsah, prečo nemôžu, e, vlastne, prečo mi neodpovedali v lehote písomne, sa pýtam. Prečo to musí byť na programe e, našeho stretnutia, ktoré je také nabité. Ale to je otázka, na ktorú nečakám na odpoveď. No, it really worries me that Gerard... Znepokuje ma, že Gerard preberá moju prácu. Ja som mal položiť túto otázku. Je to retorická otázka. Nechcem už na tom poukazovať, ale to je dôvod, prečo je to na programe. Môžeme o tom diskutovať, ale už to bolo povedané. Luigi, ďakujem za to, že ste si našli čas a odpovedali ste na túto otázku. Prejdeme na bod 19. Um, Dež Rast, Growth a Digihon nám predložia eh, eh, kontrola získavania a vlastnenia zbraní. Pán pani Valero je spravodajkyňa, ktorá eh, začne, takže by som požiadal pána Delfro, keby ste sa vyjadrili. A potom sa vyjadri pani Valero. Pán Delso. Ďakujem. You were disguised by people leaving. No, no, I know. Boli ste tam schovaní. No, viem, som to taký obklopený, takže ma nebolo vidieť. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Je pre mňa cťou tu byť s vami, napriek tomu, že je to komplikovaná téma, ale je veľmi dôležitá. Samozrejme, nemusím pripomínať tragické udalosti minulého roka. A toto odpodstatňuje návrh komisie. Viem, že už máme časový sklos, takže budem hovoriť stručne, budem hovoriť o hlavných prvkoch nášho návrhu. Predovšetkým by som chcel objasniť jednu vec. Samozrejme, že vieme, že mnohé zbranie sú využívané na dobré účely, polovanie alebo šport. Takže to taktiež sa chceme ošetriť. Chceme riešiť komplikovanú situáciu v súvislosti s využívaním e, strelných zbraní na teroristické a podobné aktivity. Takže o čo nám ide v našom návrhu? Chceme nastoliť rovnovážnu situáciu medzi legálnym využitím zbraní a zároveň zachovať bezpečnosť Európskej únii. Takže čo navrhujeme? A čo potom teda bude po, pre, po revízii zo strany parlamentu a rady. Náš návrh sa zakladá na štúdiách. Vykonali sme tri štúdie a v rámci tých štúdií sa diskutovalo s mnohými zúčastnenými stranami, takže to nie je niečo, čo sme vymysleli na poslednú chvíľu, ale podliehalo to dlhej príprave. Čo navrhujeme? Prvý prvok. Bude tam, bude tam 5 hlavných zmien. Po prvé, kategórie strelných zbraní. Čo tu navrhujeme? Nezakazujeme všetky poloautomatické e, strelné zbranie. Navrhujeme zakázať dve kategórie poloautomatických strelných zbraní, ktoré považujeme potenciálne za nebezpečné. Prvá kategória to sú automatické strelné zbranie, ktoré boli prepra- prerobené na poloautomatické strelné zbranie. Vidíme tam to nebezpečenstvo, že takéto zbrane by mohli byť znovu spätne zmenené na automatické zbranie. Takže to je prvá, prvý prvok. Druhý prvok v tomto zmysle to sú poloautomatické strelné zbranie na civilné použitie, ktoré sa podobajú na, na zbranie s automatickým mechanizmom. Tu máme napríklad poloautomatický kalašníkov. Myslíme si, že takéto zbranie a samozrejme sme otvorení diskusii, ohľadom toho, čo myslíme, to definíciou podobajú sa na e, poloautomatické. Takže tuto, tieto, táto kategória zbraní podľa nás je potenciálne dô, e, nebezpečná. Taktiež tu máme e, varovné a signálne zbranie, ktoré za súčasných pravidiel môžu, podmienok môžu byť bez akýchkoľvek formálít zakúpené. Relatívne ľahko takéto zbranie sa dajú prerobiť na naozajstné strelné zbranie. Takže toto by podliehalo jednoduchému vyhláseniu. Druhý prvok nášho návrhu. Deaktivované strelné zbranie. My ako komisia už sme schválili nariadenie o deaktivácii. Toto nariadenie bolo schválené 18. novembra a tam sme stanovili prísne kritéria na obmedzenie využívania e, reaktivácie. A ale absolútne nemôžeme vylúčiť e, riziko reaktivácie zbraní. Takže čo navrhujeme? Navrhujeme zakázať zakúpenie tých najnebezpečnejších strelných zbraní, napriek tomu, že sú deaktivované. Toto sa týka tzv. kategórie A, napríklad automatický kalašníkov, ktorý bol deaktivovaný. Podľa našho návrhu by nadalej podliehal tomuto zákazu zakúpenia čo týka ďalších kategórií, deaktivované strelné zbranie by mohli byť zakúpené súkromnými osobami, ale myslíme si, že bude potrebné ich vyhlásenie, tak aby sme mohli tieto zbranie spätne vystopovať. Ďalej tretí prvok nášho návrhu. Internet. Pravdepodobne sa to nikdy neskúsil a pokiaľ si naozaj chcete na internete kúpiť e, strelné zbranie, tak to bude dosť jednoduché. Týmto vám nevyzývam, aby ste to urobili, ale je to jednoduché. Takže chceme sa pokúsiť obmedziť možnosť zakúpiť si na internete strelné zbranie súkromným osobám, že by to e, bolo e, možné len cez e, dílerov a cez maklérov, sprostredkovateľov, nie ináč. Štvrtý prvok, takže sprostredkovateľia a zberatelia momentálne nespadá do rozsahu pôsobnosti zo smernice na rozdiel od dílerov, o ktorých som teraz hovoril. Takže čo navrhujeme v našom texte je, že zberatelia budú musieť požiadať o povolenie za rovnakých okolností a podmienok ako akákoľvek súkromná osoba, ktorá si želá zakúpiť strelnú zbraň. No a posledný prvok nášho návrhu, výmena informácií medzi členskými štátmi. Videli sme, že ešte nie je dostatočná miera výmen informácií medzi členskými štátmi, takže chceme podporovať členské štáty, aby taktiež zaviedli systémy výmeny informácií. Pozrieme sa na to, čo už v tejto oblasti existuje a pokúsime si tieto systémy vylepšiť. Na záver, na záver chcem povedať, že viem, že je to citlivá téma. Vieme, že veľa ľudí v Európe využíva strelné zbranie na legálne účely ale nemôžeme ignorovať riziko v súvislosti s bezpečnosťou. Ako som povedal, musíme medzi týmito dvomi cieľmi dosiahnuť rovnovážnu situáciu. Ďakujem. Tí, ktorí ste sa zaoberali týmto návrhom, tak e, výbor IMKO pre vnútorný trh je pri gestorským výborom. A spadá to do e, oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí a taktiež kontaktným partnerom, ktorá bude Rada pre vnútro a spravodlivosť. Spravodajkyňa pani Valero tu má teda veľmi politickú správu. Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že napriek tomu, že IMKO väčšinou sa zaoberal takýmito návrhmi, tak teraz sme to aj my. Je to komplikované, ale takže je to naše stanovisko. A teraz pani Valero vysvetlí svoje stanovisko. Takže je to veľmi dôležitá smernica, skutočne áno. Smernica, ktorú ktorá sa tu navrhuje, pripravovala sa dlho a my ako poslanci sa zaberáme tým už nejakú dobu a boli sme zaplavení listami od športových strelcov, od polovníkov, ktorí si myslia, že to ohrozí ich činnosť. A majú aj dôvod, aby si to mysleli. A to súvisí s tým, že ten návrh je veľmi nejasne naformulovaný. Čo tým vlastne komisia myslí? Ktorých zbraní sa to bude týkať? Ktoré budú zakázané? Teraz ste nám vysvetlili, ktorých zbraní sa to vlastne bude týkať. je to poprvýkrát, čo ja osobne som sa dozvedela, ktorých zbraní sa to bude týkať. Ja som hovorila s polovníkmi, hovorila som s rôznymi asociáciami, výrobcami a nikto vlastne nevedel, ktorý zbraní sa to bude týkať. No a teraz, keď všetci hovoria, že to urychlilo na základe útokov v Paríži, ale v podstate nebolo vykonané žiadne detailné hodnotenie vplyvu. Máme tu kategóriu 7, poloautomatické strelné zbranie, ktoré sa podobajú plne automatickým zbraniam. Teraz komisia vysvetlila, čo sa tým myslí. Až to nie je úplne 100% jasné, takže mňa by zaujímalo, aby som, ako to je, aby som to mohla vysvetliť, keď sa na to niekto opýta mňa. Koľkých zbraní sa to vlastne týka? Takže bolo by dobré, keby sme dostali napríklad konkrétny zoznam e, týchto zbraní. Ja si musím napísať e, zoznam, aby som potom vedela, o čom to vlastne presne je. Ďalej je tu otázka, o ktorej ste nič nepovedali. A síce niektoré zbranie, proti ktorým sa správne hľadiska nedá nič namietať, napríklad polovnícke zbranie, tak tam napríklad v Norsku sa stalo, že pán e, Brejvík v podstate tam podvádzal, že mal e, legálny preukaz, ale zároveň ho využil vo viacerých obchodoch, takže potom mohol robiť to, čo urobil. Ešte ďalšia otázka. Mnohé zbranie už sú a sú na ne aj osvedčenia, majú majiteľa, bude to všetko fungovať aj retroaktívne? Budú musieť majiteľia tie zbranie vrátiť? Tie zbranie, ktoré už majú a majú na ne aj preukaz? Ja si myslím, že je dôležité, aby sme si jasne určili, ako zaručiť, že tie zbranie neskončia v nesprávnych rukách. O to vlastne ide v tej smernici, to je našim cieľom. A to potrebujem ako informáciu pre moje stanovisko. Ďakujem pani Valero. A potom v dlhom prejave ohľadom kompetencií ja som to trochu to trochu poplitola. Pána Zoreku som vynechal. Možno ľudí vás zaradím na zoznam rečníkov trochu neskôr. Chcete hovoriť na záver, alebo chcete hovoriť už teraz? Dobre, takže komisia a potom ostatní kolegovia poslanci. Takže Luigi, prosím, ďakujem len stručne. Nuž, vy chcete, aby sme sa na tento spis dívali z rôznych aspektov, ale ja som sa chcel k tomu vyjadriť tiež. My sme pripravovali túto dôležitú legislatívnu iniciatívu na našom DG Grow. Chceme tam zosúľadiť e, um, ciele v oblasti vnútorného trhu a na druhej strane bezpečnosti. Takže sú tam rôzne oddelné komisie, ktoré pracujú na rovnakej problematike a boj proti obchodovaniu so strelnými zbraniami je jednou z našich priorít. My sme taktiež vykonali viaceré štúdie hodnotenia, pomohol nám aj Europol, členské štáty a tretie krajiny, tam všade sme mali príslušné údaje, takže my opäť s kolegami sme navrhli nový akčný plán ohľadom nezákonného obchodovania s výbušninami a strelnými zbraniami v Európskej únii a v tretich krajinách. Takže ja samozrejme po, som počul to, čo ste povedali o bezpečnosti, ale chcem vás uistiť, že spoločná práca medzi našimi oddeleniami zaručuje, že táto téma nezákonného obchodovania so zbraniami bola vnímaná z viacerých aspektov a že sme zapracovali do nášho návrhu aj z aspekty súvisiace s bezpečnosťou. Áno, ja som si istý, že sa na to dívate z rôznych aspektov, ale chcel som povedať, že je taká neobvyklá situácia, že ten návrh v podstate prichádza v kontexte teroristických útokov. Takže obvykle sa tým zaoberá výbor IMKO pre vnútorný trh. Takže to som len chcel povedať. No a ďalej, ďalší poslanec na zozname. Pán Hala Aho. Ďakujem. Ja dúfam a myslím si, všetci sa zhodneme, že ten princíp, e, že je platný, že akékoľvek obmedzovanie práv našich občanov musí byť koherentný a primeraný. Teroristické útoky by nemali byť využívané ako ospravedlnenie opatrení, ktoré nemajú nič spoločné s týmto problémom. V návrhu komisie sú určité prvky, ktoré vo mne vyvolávajú obavy. Spomeniem niektoré z nich. Návrh komisie e, je taký, že by sa zakázali poloautomatické strele zbranie, ktoré sa podobajú na automatické strele zbranie. V praxi by to znamenalo aj, že niektoré polautomatické športové strelné zbranie, ktoré sú využívané v, pri e, nejakých streleckých disciplíne, že boli tiež zakázané. Takže moja otázka je, ako by chcete objektívne určiť, či sa dostatočne jedna strelná zbraň podobá na druhú. Po druhé, dokonca aj, aj keď môžete definovať, že sa Jedna strelná zbraň podobá na druhu, tak aký je, má zmysel ich zakázať? Tieto zbranie sú veľmi málo využívané pri stresný, trestných činoch a podľa toho, čo viem, tak nikdy na teroristické účely neboli v Európe využité. Taktiež by ste mali na komisii pochopiť, že že e, strelná zbraň nie, tam nemôžete posúdiť, nakoľko je účinná alebo silná podľa toho, ako vyzerá. A Jediný krát, kedy sa takéto polautomatické zbranie použili na turistické účely v Európe, to bolo v roku 2011 v Norsku. Pán Breivik použil takúto zbraň, ale ironicky, toto je jeden z mála krát, kedy sa použila polautomatická, polautomatická strelná zbraň a pritom sa vôbec nepodobá na žiadnu automatickú zbraň. Takže to je jedna z mála, ktorá sa vlastne nepodobá. Ostatné z tých porovnateľných zbraní sa podobajú na automatické zbranie. No a tieto zbranie majú e, celkom veľkú kapacitu, ale tam nejde presne o e, strelné zbranie, ide skôr o sklady, muničné sklady, kde sa munícia skladuje. Takže e, tieto nie sú registrované, alebo je to skôr o nabojnicu. A tieto nabojnice nie sú v podstate registrované, nedajú sa vystopovať, takže to nemá zmysel. A čo sa týka prepracovaných alebo prerobených polautomatických zbraní na automatické, tak môžete nám menovať nejaký príklad, kedy legálne držaná polautomatická zbraň bola prerobená na samopal? Myslím si, že nemáte takýto príklad. Vy hovoríte špecificky o mm, nejakých zbraniach, ale takto to v praxi nikdy nestalo. Vo všeobecnosti v Európskej únii máme niektoré členské štáty, kde je veľa ľudí, ktoré majú zbranie, ale tieto veľmi málo sú využívané pri kriminálnej činnosti. Asi dve tretiny strany zbraní použitých pri trestnej činnosti sú ilegálne držané a väčšina z tých legálne držaných sa používa na polovačky alebo na športovú strelbu. Toto je politická, ideologická, kryžacká výprava. Neprispie to, neprispie to k lepšej bezpečnosti v Európe a nezabraní to ani ďalším teroristickým útokom. Teroristi jednoducho nevyužívajú takéto zbranie a komisia taktiež navrhuje plný zákaz poloautomatických strelných zbraní alebo plne automatických strelných zbraní. Na to už máme príslušnú smernicu a národné legislatívy. Takýchto strelných zbraní je veľmi málo a sú v súkromných licencovaných zbierkach a taktiež ich nevyužívajú žiadni kriminálníci. E, zase klopete, plačete na nesprávnom hrobe a teroristi v Európe využívajú nelegálne strele zbranie, väčšinou majú e, prepašované z bývalej Jugoslávie. Takže takto mal ten návrh vyzerať. Komisia taktiež navrhuje, že všetky licencie na strelné zbranie by mali byť platné na maximálne 5 rokov. Takže o čo vám ide? Toto len na vyššiu míru byrokracie a náklady, ale za to žiadnu pridanú hodnotu. Dokonca aj teraz úrady, pokiaľ majú dôvod, tak môžu odobrať licenciu a tak by to malo aj zostať. Dá sa urobiť veľa, aby sme skomplikovali kriminálnikom a teroristom život. A v návrhu komisie je toho veľa, čo by sme mohli podporiť. Prosím, nezničte tento návrh a vašu vlastnú dôveryhodnosť myšlienkami, ktoré sú neprimerané, nekoherentné a bez zmyslu. A ktoré, sa, ktoré budú mať negatívny dopad na 10 tisíce e, slušných riadnych občanov a podniky. Ďakujem podnikov. Okay, Ďakujeme. Pani Koradca Sabil. Ďakujem. Komisia samozrejme povedala, že nemôže nič robiť, keď súkromné osy by používajú tieto zbranie. Či už ako porodníci alebo v športe. Nie je to jasne formulované, nekoherentné. Musíme proti terorizmu bojovať. musíme použiť všetky opatrenia a samozrejme, že môžeme použiť smernicu o zbraniach. Tento návrh však nemá nič dočinenia s terorizmom a s nelegálnym držaním zbraní. Za výsledok to bude mať, že väčšina našich voličov, naši občania budú to vnímať ako obmedzenie svojej slobody. A budú sa považovaní za tých, ktorí porovnávajú s teroristami. Nemôžeme predsa tu poškodiť našu prácu. Ja som položila komisii prioritnú otázku. V tejto otázke z roku 2015 novembra som nedostala žiadnu odpoveď. Mnohí v Európe chcú vedieť, prečo napríklad Je tomu tak? Sa tu rozlišuje e, medzi poloautomatickými a automatickými zbraniami. Čiže určité zbranie iba. Mnohé nedostali odpovede. Čo to vlastne znamená? Môže to viesť k tomu, že mnohé športové zbranie budú zakázané. potrebujeme jas, vyjasnenie. Ďalší bod tu hovoril kolega z Fínska. Keď obm- obmedzíme tie preukazy na 10 rokov, to nepovedie proti terorizmu, len k silnejšej, demokraci- e, silnejšej byrokracii. Ďalej potom zákaz obchodovania na internete. Naozaj si myslíte, že ISIS alebo ďalší teroristi si kúpia zbranie online? Bude to škodiť tým, ktorí sú na vidieku, ktorí si nemôžu kúpiť zbranie u obchodníkov. Bude to len teda viac byrokracie, ale nič prínosného. Komisia ďalej navrhuje obligatórne kontroly. V Švedsku ale nie sú žiadne lekárske povinnosti alebo povolenia. sú tu povinné hlásenia policii. takže systém funguje v Švedsku. V mnohých systémoch sa musí dokazovať zdravie, zdravotný stav. Návrh má aj dobré časti, tie aj uvediem. lepšia výmena informácií medzi členskými krajinami, iný systém označovania, registrovanie obchodníkov i ďalšie povinnosti, deaktivované zbranie, ktoré sa nemôžu ešte raz aktivovať. Komisia by však k tomu mohla povedať ešte viac, čo sa bude diať s ilegálnym obchodovaním Líbia, Balkán. Prečo sa tu opierame o veci, ktoré s terorizmom teda vôbec e, nesúvisia? Pani Dali? Ďakujem. Zastupujem Silviu Kaufmann za SAD a ja mám sama niektoré otázky za seba. Za tieňovú spravodajky chcem poďakovať predstaviteľom komisie. Podporujeme komisiu zabrániť zločincom na dobúdatniu zbraní. Musí byť ťažšie na nadobudnúť zbraň, strelnú zbraň. Lepšie sa musia v EU dať sledovať stre, e, strelné zbranie. Kolegyňa Kaufmann sa teší na konštruktívnu spoluprácu so spravodajkyňou i ďalšími. Ja za seba zo pár poznámok. Komisia spomína internet a aké ľahké to je kúpiť si strelné zbranie cez internet. však chcem zdôrazniť výboru i komisii, že by sa dnes sa mohli e, lepšie pozrieť na technologický pokrok Dark Web. Keď hovoríme o týchto témach, treba rozlišovať medzi dark webom a normálnym internetom. Čo by sme radi totiž riešili, je uľahčenie e, sťaženie na čiernemu trhu Musíme riešiť príčiny týchto tém, ak chceme dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodami občanov. Ďalší bod je ten, že komisia by radia komisia nechce riešiť e, e, registrované legálne zbranie. Treba tu nájsť rovnováhu Musíme však pripustiť, že veci dnes nedostatočne sú jasné. Napríklad ter, termín podoba sa tu spomína, ale nie je tu právna definícia toho, o čom vlastne hovoríme, keď hovorí o podobe. Tá istá vec, pokiaľ ide o repliky. Táto vágnosť e, vedie obavám občanov. Napríklad, ak budeme hovoriť o zákaze replík, máme tu na mysli, že reprodukcia historických e, zbraní by sa zakázal, pretože v takom prípade by sme obmedzovali osobitný sektor. To isté by sa týkalo športovej oblasti, aké sú zbranie, ktoré sa používajú presne v tejto oblasti. A ďalej, deaktivácia e, historických zbraní. Čo tým presne myslíte? Deaktivovanie strelných zbraní v muzeách alebo historických zbraň by výrazne zničilo hodnotu takýchto zbraní a to by znamenalo, že odporníci a, e, histo, e, a vedci nemôžu pokračovať vo výskume Chcem, aby teda komisia to vyjasnila. Dnes totiž pochybujem, ako nariadenie naozaj bude riešiť právne, legálne obchodovanie so zbraniami. Ako teda komisia zamýšľa riešiť otázku nelegálneho obchodovania stranými zbraniami? Ďakujem. Pán Depre. Ďakujem. Pred pár rokmi v Belgicku si niekto kúpil zbraň. Potom bola vražda ženy a bola tu reakcia v Belgicku a rozhodlo sa kontrolovať zbranie. Všetci museli deklarovať zbranie. Zberatelia museli prestať chcete v Belgicku, musíte e, prejsť 15 krokmi certifikácie a rôznymi povinnosťami. To všetko kontrolujeme teda. Jediný problém je, že teroristi z Molenbeku myslíte, prešli, z Molenbeku myslíte že prešli tou, prešli tou procedúrou? Niekto z vás tomu verí? A to je to otravné v tom systéme táto diskusia o, o, o reglementácii, keď si hovoríme, že to je jedno z opatrení proti terorizmu, je naozaj to len hlupáci e, si to môžu myslieť a nás budú považovať za hlupákov. V prvom rade treba stiahnuť tento materiál z témy terorizmu. To je jednoducho lož. Voči verejnej mienke je to smiešné a množstvo ľudí, ktorí sú športovci a tak ďalej, po kontrolách budú proti nám. Čo to na nás, od nás chcú? Všetci tí občania nevinní, pretože sa nám nepodarilo doteraz e, e, odhaliť, odkiaľ sa zásobujú e, teroristi. Z tohto kontextu je to nesprávny materiál. Jasné to musia byť eh, de- definície. Je tu eh, reč o tom, eh, o definovaní zbraní ako čosi, čo sa podobá na čosi. Kto bude definovať túto vetu? Zbraň, ktorá sa podobá na tri bodky. Ako to možno seriózne, objektívne definovať, čo sa podobá na čo? vážnejší problém mám s internetom. Tu si myslím, že treba mať naozaj trošku viac úvah. V našej krajine sú lieky, ku ktorým nemáte prístup inde len v, v lekárni. Podobne si myslím, že principiálne treba uvažovať o zbraniach. Takže z dôvodov kontextu a spomínaných dôvodov si myslím, že tento návrh prichádza v zlom okamžiku a nie je adekvátne naformulovaná. Pani Holmajer. Ďakujem. Pridávam sa ku kritickým slovám eh, Gerarda, pretože celkom jasne pomenoval problémy z Molenbeku a disponibilite zbraní. Riešenie určite nebude, že to že polovníci používajú poloautomatické e, e, zbranie, ktoré potrebujú použiť pri zranených zvieratách, kedy už nemôžu použiť lovecké zbranie. To ale nesúvisí vôbec s teroristami, ale s každodenným životom polovníkov, ktorí majú každodenné problémy. Ešte nikdy mi nikto nehovoril, že takéto zbranie sa objavili v ilegálnych kruhoch, alebo že by mizli zrazu. Ani to sa jednoducho momentálne nedieje. Návrh komisie samozrejme obsahuje dôležité časti, pokiaľ ide o ničenie zbraní, keď ide o kalašníkovi a podobne. Že sa nemá len oddeliť nejaká časť, ale že sa majú naozaj tie zbranie tak zničiť, aby sa nedali zostaviť. To je pozitívne. Ale aby sa každému polovníkovi, ktorý má jednu či viac zbraní, aby sa mu každých 5 rokov predpisovala veľká procedúra, to je menej zmysluplný. Zmysluplný je policajný preukaz, zistenie, či tá osoba z nejak na seba upozornila, že má niekto vážne psychické poruchy, no tak za týchto okolností nie, ale jednoducho psychologické pre, preverenie realizovať, no už tak mnoho vecí nezistíte pri takomto jednoduchom vyšetrení, či niekto je spôsobili alebo nie. V oblasti terorizmu to jednoducho nič neprinesie, žiadne zlepšenia. Súhlasím s kolegyňou z SAD, keď sa máme verovať, venovať otázke paralelného internetu, ako že sú tu rôzne druhy zbraní na tomto internete, od, od pancierovej pesti až k, k, k automatickým e, zbraniam, k veľkým kalibrom, ktoré sú nielen smrteľné, ale ničivé. To sú tie otázky, ktoré nás jednoducho centrálne zaujímajú a ktoré zastávame. Komisii musím tiež povedať, že že jednotlivé paragrafy nie sú celkom premyslené, tie už predsa v EÚ boli. V Nemecku vyskúšali sme tento paragraf po celé roky a po rokoch testovania sme taký paragraf, keďže nebol realizovateľný, stiahli. Polícia ho nedokázala implementovať. nezabránil ani žiadnym činom. Jednoducho preto tento paragraf sme po pár rokoch e, stiahli. Z tohoto dôvodu by sme tú skúsenosť, ktorú máme v členských krajinách, by sme to mali zapracovať, čiže to belgické, ne, nemecké alebo iné. Tie centrálne body, pokiaľ ide o to, čo naozaj boji proti terorizmu a obchodovaniu so zbraňmi je potrebné, ale nie prosím sa zameriavať na športových strelcov, ktorí pôjdu od Portugalska až do Pofínsko na barikády. A považujem tak tento návrh, kde, kde sa dá len kontrolovanie nakupovať certifikovaných zdrojov, to všetko je zmysluplné ale veci, ktoré e, vyniesli za skúsenosti, ktoré sú nadbytočné. Len bez toho, že by sa chytil jeden terorista, to priniesie len tony byrokracie. To by sme mali nechať tak. Viedlo by to k obrovskej kritike byrokratického monštra EÚ. My chceme bojovať proti skutočným zločincom, nechceme ľudí zavalovať byrokraciou, pretože to e, im nemôžeme urobiť. Sorry, colleagues, just slight... Kolegova, mám mám tu nejaký menší administratívny problém, prepačte. Bola to vynikajúca rozpráva a preto nikomu neuberám z, e, z rečníckého e, času, pretože je to do, dobrá, dobrá výmena názorov vysokej kvality. Máme ešte troch rečníkov. Musíme skončiť o 5. Tú, ten, túto tému. Miestnosť asi je voľná až e, do nekonečná. Neviem, dokedy máme k dispozícii tlmočníkov. do 5.30 aj s tlmočením. Kolegovia, buďte prosím struční, skráte to na minútu. Začneme pani Lundberg. Prepašte, že vás takto skracujem. Jag som Ďakujem. Už tu toho veľa zaznelo. No a vidno, že tento návrh príliš veľa neposkytuje. Trpia tým polovníci krajiny, kde to predstavuje veľký problém. Čo to vlastne znamená? Uvažuje sa o tom a takisto sme si vypočuli, čo povedali viacerí, ak e, jednoduché je vôbec získať zbraň. Vieme, že v Molenbeku sa presúvali zbranie medzi jednotlivými členskými štátmi a aké jednoduché je dostať sa k ním. Teroristi sa vždy dostanú k zbraniam. E, jedna Agentúra v Švédsku urobila prieskum, aby zistila, ako rýchlo sa možno ilegálne dostať k zbrani a trvalo to menej ako pol hodinu. Je to veľmi jednoduchá vec. Legálni držiteľia zbraní nie sú problém. Možno by sme mohli zlepšiť kontroly. Na toto by sme mohli sadiť. Ďakujem. Ďakujem. Ana Gomez. Komisia má systém, kedy členské štáty musia notifikovať komisiu, pokiaľ ide o ukradnuté zbranie, ktoré sú v držbe bezpečnostných síl, pretože toto je signifikantná časť týchto ilegálne držaných zbraní, ktoré môžu byť využívané na iné účely. Je to nejaká zodpovednosť? Určite je tu vzťah Eh, medzi tým laxným spôsobom, akým členské štáty implementujú eh, spoločné stanovisko o vývoze zbraní a toto by bol veľmi dôležitý spôsob, akým by sme príjmali členské štáty, aby kontrolovali ilegálne, ilegálne obchodovanie so zbraňami. Ďakujem. Juan Fernando. Ďakujem, pán predseda. Ako viacerí z nás sme trošku zarazaní touto otázkou. No, to je taký spoločný pocit, ktorý tu prevláda zrazu. Nás prekvapila táto iniciatíva komisie, že je problém s nariadením o držbe zbraní v Európskej únii a viacerí z nás sú oboznámení so situáciou obchodovania viac oboznáme o situáciu so zbraniami v Spojených štátoch než ako sme v Európe. E, nie, e, málo ľudí z nás majú predstavu o tom, akým spôsobom sa nakupujú zbranie e, cez internet na čiernom trhu. Mnohí z nás nemajú vôbec predstavu, aké ľahké je dostať sa k ťažkej zbrani na čiernom trhu. A myslím, že je najvyšší čas, aby či už komisia alebo e, výbor LIBE, aby sme si urobili dobrý obraz o tom, aká je situácia, pokiaľ ide o e, legálne držanie zbraní v každom členskom štáte Európskej únie a ako vyzerá situácia e, s ilegálnym obchodovaním so zbraniami v Európskej únii, aby sme mali jasnú predstavu o tom, ako to bude s platnosťou, s efektívnosťou a so spolahlivosťou e, iniciatívy komisie. Myslím, že mnoho z tých pochybností a obáv, ktoré e, vystali z diskusie, tu vyjadrili ten dojem, že v podstate e, hráme z listu, alebo hráme z pamäti, ale nemôžeme riadne pre, posúdiť iniciatívu komisie. Ďakujem Kolegovia, k tomuto bodu som veľmi rád, lebo toto nie je len prvá výmena informácií, ale táto diskusia sa opakovala vo viacerých národných delegáciách. Je to veľmi živá diskusia a ja si to uvedomujem. Takže som veľmi rád, že to bola táto prvá výmena názorov. Komisia už nemá čas, to chcem povedať. Bola tu veľmi dobrá reakcia. Spravodajca má veľmi zložitú prácu a bohužiaľ teraz už nemáme čas na e, veľmi dlhú odpoveď e, zo strany komisie a pani Gabriel e, trpezlivo čaká na svoj bod, chceme ísť domov, takže chcem len povedať tým, ktorí vyjadrili tieto príspevky. Nedám slovo komisii, ale budeme mať, vyhradíme si čas pre tento bod na budúcom programe, na budúcej agende na začiatku, to aj na adresu komisie, pretože je to veľmi zložitý bod medzi dvoma e, generálnymi riaditeľstvami a je to veľmi dôležitý bod pre poslancov. Ďakujem poslancom za e, veľmi inteligentné prezentácie a prepačte, že nemáme dostatok času, ale ešte raz sa chcem poďakovať za to, ako ste to prezentovali. No a teraz prejdeme k tým záverečným bodom, aby sme uzavreli program. Ďakujem a ďakujem aj komisii, aj obidvom DG za ich príspevky. Teraz jednotlivé dohody medzi Európskou úniou, pokiaľ ide o vízovej povinnosti, vízu povinnosť pri krátkodobých pobytoch Kolumbijská republika, Tongská kráľovstvo, eh, Kiribátska republika, Palauska, republika, Peruánska republika. E, požiadam e, pani spravodajkyňu Mariu Gabriel, aby sa ujala slova. Prepačte, už som unavený. Najprv prezentácia komisie a potom dám slovo pani Gabriel. Takže kto je tu za komisiu? Nech sa vám páči, máte slovo. Pán Palman. Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer tým, ktorí ste ešte tu a ešte ste nešli domov. Môžem byť stručný, môžem byť veľmi stručný. Je mi veľké potešenie, že som tu a že môžem e, prezentovať e, tieto e, dohody s krajinami, ktoré sú dotknuté. Chcem len pripomenúť, že s týmito krajinami sme vyrokovali dohody o eh, zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Eh, zákonodarcovia to prijali v máji 2014 pozmeňovací návrh, ktorý zahraňal 19 krajín, ktoré boli zaradené na pozitívny vízový zoznam. 9 e, eh, dohôd bolo prijatých e, v tejto skupine v novembri minulého roka teraz sa pozeráme druhý súbor dohôd, ktorý pozostáva z piatich dohôd dnes týchto 5 krajinách, spojenie iných ešte raz Kolumbia, e, Peru, Kiribati, Palau a Tonga. Kiribati a Peru. E, všetky tie tri ostatné dohody už boli podpísané a e, na provizornej báze vstúpili do platnosti deň po podpísaní. Čo sa týka obsahov, troch pacifických dohôd sú veľmi podobné tým, o ktorých sme tu už diskutovali, ako som už spomenul v novembri. E, sú to štandardné texty, štandardné ustanovenia, nemyslím, že tých, ich musím ešte ďalej predstavovať, ale možno ku Kolumbii niekoľko slov, pretože Kolumbijská republika e, je v inej kategórii, v trošku inej kategórii sporu z Peru, a kolumbijská dohoda o zrušení vízovej povinnosti sa líši od tých ostatných troch, ktoré som práve spomenul a od tých, o ktorých sa diskutovalo v novembri, v tom zmysle, že sú tu e, pripojené e, ku kolumbijskej dohode dve vyhlásenia. Jedno sa týka záväzku Kolumbie vydávať biometrické pasy do konca roka 2015 a e, druhé vyhlásenie záväzok Kolumbie spolupracovať v oblasti readmisie. A to je veľký rozdiel medzi kolumbijskou a dohodou, a, dohodou z Peru a tými e, dohodami, ktoré boli uzavreté e, s pacifickými a e, karibskými ostrovmi. Kolumbia už začala vystavovať biometrické pasy v septembri minulého roku, čiže toto je teda minimálne jeden záväzok, ktorý dodržali. K tomu druhému spolupráca v oblasti readmisie, e, podpísali sa pod toto vyhlásenie, ale ešte nebola potreba e, tu zakročiť, takže táto dohoda bola podpísaná, ak sa nemýlim, 2. decembra minulého roku. Už som spomenul, že dohoda z Peru ešte nebola podpísaná, je to na programe dnes Návrh podpisu rady je pripravený, už sa o tom diskutovalo niekoľkokrát v rade s členskými štátmi. E, dôvod, prečo členské štáty toto rozhodnutie o podpise ešte neprijali, je, že Kolumbia trošku zaostávala so zavedením biometrickým pasov. Mali ich začať vystavovať pred koncom minulého roka, ale v dôsledku e, určitých interných postupov nedodržali túto lehotu. Z toho dôvodu e, členské štáty v rade sa rozhodli počkať e, s podpisom dohody s Peru, kým Peru nezačne vydávať biometrické pasy, k čomu sa zaviazali od 26. februára. Čiže dúfam, že v rade rozhodnutie o podpise z Peru bude môcť byť prijaté čoskoro, pravdepodobne začiatkom marca a následne e, sa dohoda podpíše snáď takisto v marci. Čo sa týka Kiribati republiky, to nebolo podpísané z toho banálneho dôvodu, že sme nenašli vhodný vyhovujúci dátum pre podpis, pretože treba, aby tu boli ľudia z Európskej únie, predsedníctvo a zástupcovia dotknutej tretej krajiny. Takže takáto je situácia, pokiaľ ide o tieto dohody. Takže som spomenul týchto 5, 9 už e, bolo podpísaných, 19 5 ešte ostáva, z týchto 5 ostávajú, prepačte, 4, rečník sa opravuje, 4 ostali a 3 z nich už boli iniciované. Dúfame, že ich budeme môcť e, čoskoro prezentovať výboru. Potom ostrov Naru. Rokovania boli pozastavené v dôsledku vnútroštátnej situácie e, Naru. Takže nepokladali sme za vhodné e, uzatvárať takúto dohodu s krajinou. Krajina nikdy neprejavila záujem o takejto dohode o zrušení vízovej povinnosti. Takže tieto rokovania boli pozastavené. Neviem, či sa v nich bude pokračovať. To je v kocke. Všetko, takáto je situácia. Rád sa reagujem, odpoviem na prípadné otázky z vašej strany. A teraz, a to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán Palmer. Teraz dám slovo pani spravodajkyni Valero. Eh, pardon, pani Gabriel. D'abord, je voudrais remercier la Commission pour la présentation qu'il vient de, de faire et je voudrais Takže chcem sa poďakovať aj za výmenu informácií. Ešte sa k tomu vrátim, ale teraz chcem povedať, že som veľmi spokojná, pretože diskutujeme o zrušení výzovej povinnosti, konsolidujeme politické, hospodárske a kultúrne vzťahy k týmto krajinám. Otázka na komisiu ohľadom tých troch štátov AKP, Karibati, Tonga a Palau. Je dôležité, aby boli uzavreté tieto dohody, pretože ide o kontinuitu našej práce, našich partnerstiev a je dôležité, aby tieto krajiny dostali pozitívne signály. My e, sme si vypočuli komisiu, ale mám ešte jednu otázku. Mohli by ste nám povedať, ako to vyzerá s číslami, čo sa týka e, podielu zamietnutí e, šengenských víz pre štátnych občanov týchto krajín a potom otázka, či sú ešte ďalšie menšie štáty Pacifiku, ako to vyzerá. V decembri sme hlasovali, pokiaľ ide o víza. Chceli by sme mať komparatívnu tabulku. Druhý bod, Kolumbia a Peru. Najprv sa chcem eh, najprv chcem zdôrazniť eh, Kolumbijskú republiku, ktorá sa veľmi usilovala. Mm, bola stanovená lehota pre biometrické pasy tá bola zadržaná, dokonca ešte skôr boli podniknuté ďalšie úsilia a takisto sa reagovalo na eh, obavy, obavy z našej strany ohľadom organizovaného zločinu. Preto chcem ešte raz povedať, Kolumbijská republika uzavrela s Europolom strategickú operatívnu dohodu s Europolom, preto by ma zaujímalo, či aj je zámer z Peru podpísať takúto dohodu. Peru. Tu sa chcem poďakovať komisii. Je tu lehota začiatkom marca pre podpísanie dohody. Parlament sa ešte k tomu nemôže vyjadriť. Prepačte. Dohoda už je, ale e, e, z Peru ešte prebieha to celé konanie. Takže požiadam komisiu, aby ste nás vždy včas informovali, aby sme sa mohli my ako poslanci E, vyjadriť. Ak je na začiatok marca naplánovaný podpis, tak sa chcem podpísať, tak sa chcem odpísať, opýtať, či je zaručené, že koncom februára budú pripravené biometrické pasy a čo sa stane, ak tak nebude. Potom ešte niečo, ďalšia dôležitá otázka, ďalší dôležitý bod. Komisia uviedla, že s komisiou sa plánuje dohoda o readmisii a pýtam sa, či to platí aj pre Peru. Samozrejme, to nemusí byť priamo spojené s otázkou, o ktorej práve diskutujeme, ale myslím si, že je to dôležité, aby sme brali vážne určité obavy v súvislosti s organizovanou kriminalitou a ilegálnou migráciou. Takže je dôležité otvorene pristupovať k takýmto otázkam. A potom ešte posledný bod. Využijem túto príležitosť, aby som ešte raz e, položila, sa vyjadrila k procedurálnym otázkam. Lutujem, že Európsky parlament nie je včas informovaný o pokrokoch e, v rokovaných, v bilaterálnych rokovaniach. Takže dovolím si na to poukázať aj v prítomnosti komisie a nám návrh, aby sa zaviedol stály mechanizmus o pravidelnej výmene informácií, ktorá nám umožní Eh, užšie sa zapájať ako parlament do rokovaní, no a týmto spôsobom by sme sa dopracovali k tým istým výsledkom so zachovaním prednostných práv našej inštitúcie. Je pre mňa dôležité, aby tieto body boli, boli eh, relevantné. Pre nás je dôležité, aby sme sa nevyjadrovali vždy až po uzavretí týchto dohôd. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom Veľmi dobre sme spolupracovali už od začiatku. A dúfam, že vyšleme pozitívny signál občanom. Ďakujem. Takže k tým informačným bodom teraz pani Veržia, ďakujem pán predseda. Chcem sa ospravedlniť spravodajko Nini, že som sa nezúčastnila zasadnutia tieňových spravodajcov. Bola som informovaná o tomto zasadnutí. Moja politická skupina je za takéto zrušenie vízovej povinnosti práve pri krátkodobých pobytoch. Mm, je zvláštne, akým spôsobom Európska únia si vyberá tie krajiny, s ktorými sa dohodne o takýchto výnimkách. Môžete tam vycestovať, môžete lepšie spoznať tieto mikroštáty, ktorými sa uzatvárajú takéto dohody, ale je to veľmi obmedzené. Tie tri krajiny, ktoré sú dotknuté, súvisí to aj s geografickými dôvodmi, to sú mikroštáty eh, a dva z nich žijú z cestovného ruchu, dva z troch. Myslím, že to nie je náhoda, ale nemali by sme mať žiadne obavy, pokiaľ ide o rizika v súvislosti s migráciou, pokiaľ ide o obyvateľstvo tejto krajiny. Ale teraz ku Kolumbii a k Peru. Tiež ma trošku zarazila tá voľba, prečo tieto dve krajiny minule e, ma zaujalo, prečo boli zvolené Spojené Arabské Emiráty, teraz Kolumbia a Peru. Nezdielam optimizmus e, našej spravodajkyne ohľadom organizovaného zločinu. Myslím, že to bol zlý výber týchto krajín, pretože ešte stále e, je to dosť, sú to dosť relevantné krajiny, pokiaľ ide o obchodovanie s drogami a komisia a rada majú víziu variabilnej geometrie. Čo sa týka boja proti organizovanej kriminalite k týmto dvom krajinám, spokojená. Som nepríjemne prekvapená, aby som to povedala mierne, že boj proti migrácii je rovnako dôležitý alebo ešte dôležitý ako otázka organizovaného zločinu. Mám na mysli aj readmisnú dohodu. Všetci veľmi dobre viete, o čo ide. Myslím, že najmä Španielsko vie, o čo ide, pretože vás sa to zvlášť dotýka a tým sa dostávam k záveru. Chcela by som sa pripojiť k tomu, čo povedala čo veľmi priateľské vyjadrila pani spravodajkyňa. Áno, je to tak. Vždy e, sme informovaní až po uzavretí týchto dohôd, hoci je to najprv e, uzavreté a podpísané provizorne, ale bolo by dobre toto zmeniť. Toto nie je riadna metóda, preto sa pripájam k pani spravodajkyni. Komisia by e, mala zobrať do úvahy, čo k tomu povie parlament naozaj je to nedodržiavanie práv parlamentu. Myslím, že to možno takto povedať. Takže ešte raz ďakujem Márii. Myslím, tá veľmi oceňujem tú prácu a ten spôsob, akým preskúmala všetky možnosti a v podstate zohľadnila aj moje obavy. Pani Valero. Ďakujem. Ja chcem tiež povedať, že sme za liberalizáciu vízového styku a síce tu ide len o určité typy vízových e, pobytov, ale je to krok správnym smerom. To, čo hovorili kolegovia, čo my tu nepodporujeme, a prichádza tak trochu neskoro. To je trochu druhá vec, ale ide mi to o tieto tri ostrovy. Tie ostrovné krajiny, ktoré možno už dlho nebudú existovať vzhľadom na klimatické zmeny, ako sa mnohí obávajú. Chcela som len povedať, že by sme mali sa zaoberať aj environmentálnymi otázkami, otázkami klímy. A mali by sme sa venovať aj iným zájmom, pretože pokiaľ tieto ostrovy zmiznú, tak potom už nebudú stačiť krátkodobé pobyty. Jana Gomeš. Budem hovoriť za Silvigiu, ktorá je spravodajkyňou za našu politickú skupinu a nemôže tu teraz byť s nami. Hovorí, že ju mrzí, že tu nemôže byť. Prečítam to po francúzsky, bude to jednoduchšie. Takže možno nemá zmysel všetkým pripomínať, že vízová politika, predovšetkým tie dohody, o ktorých tu dnes po hovoríme, sú zásadné, aby umožnila väčšiu mobilitu v rámci EÚ a medzi EÚ a tretimi krajinami. Taktiež nepochybne. Toto pomáha posilniť vzťahy medzi EÚ a týmito tretimi krajinami. Má to dopad na mobilitu, ale taktiež na ďalšie základné, zásadné aspekty hospodárske styky, kultúrne styky. Rôzne ľudia, rôzne kultúry sú spolu v konte, Môžu sa voľne pohybovať a tak ďalej. Takže možno sú niektoré z tých dôvod trochu symbolické, ale sú, je to určite prínos pre obe strany. Nie je to poprvýkrát, čo sa Európska, Európsky parlament má vyjadrovať k takýmto dohodám. Ale zdá sa, že ten postup, ktorým prechádzame, pokiaľ o ten postup a o naše usmernenia, tak e, vždy to um, postupuje určitým spôsobom. A čo týka Silvy Guillaume, tak ona by ešte chcela povedať, že tento schovalovací postup zahrňa Európsky parlament my musíme udeliť zelenú, ale často sa to tak stane predtým, než by sme si vám prečítali text, napríklad s Kolumbiou. Počuli sme, že mali do, do, do časne platnú dohodu, ktorá vypršala. A ja si myslím, že by sme mali sledovať situáciu a dostávať e, aktuálne informácie o implementácie takýchto dohôd. A to je tiež súčasťou inštitucionálnej spolupráce. A súhlas Európskeho parlamentu musí byť obdržaný pred implementáciou tých dohôd. Opačne to predsa nedáva zmysel. A to teda budem hovoriť sama za seba. Pani Veržia povedala pár vecí je veľmi ťažké pochopiť kritéria Rady a komisie, predovšetkým, čo sa týka krajín, ktoré spôsobujú veľa problémov, predovšetkým, čo sa týka určitých foriem organizovaného zločinu. Ďakujem. Budem hovoriť po bulharsky, keď už tu zaznelo dosť francúzštiny. Chcem poďakovať Mari Gabriel za prácu, ktorú odviedla na správe ohľadom krátkodobého vízového styku. Čo sa týka správy o Peru, tak o tej budeme hovoriť neskôr, keďže tam máme špecifický vzťah k tejto krajine. Taktiež sa pripájam k výzve komisie, aby nám predstavila informácie nie až po implementácii, ale aktuálne informácie v priehu rokovania. Európsky parlament je vašim partnerom, tak sa k nám tak aj chovajte. Čo sa týka dohody medzi Európskou komisiou a príslušnými štátmi, tieto dohody plnia ciele a potreby Európskej únie. Myslím si, že by sme mali súhlasiť s podpisom týchto dohôd. Týka sa to len krátkodobých turistických pobytov, krátkodobých víz a tým pádom by nemalo dochádzať k zneužívaniu. Cestovný ruch má samozrejme aj sociálne a hospodárske dopady keďže cestovný ruch tvorí 10 HDP Európskej únie, pracuje tam takmer 25 miliónov ľudí, takže by sme mali tieto dohody podporiť. Komisia, prosím, veľmi stručne. Ďakujem, ďakujem aj za vaše otázky, vážení poslanci. Takže len veľmi stručne. na úvod tomu, čo povedala pani Gabriel. Pýtala sa na mieru odmietnutí víz pre jednotlivé ostrovy. Nevieme, pretože tieto ostrovy nemajú vlastný konzulát. Ľudia, ktorí tam žijú, sa musia uchádzať o vízum prostredníctvom iných krajín, takže nevieme, koľko ľudí z týchto krajín sa v podstate uchádza o vízum k nám. Hovoríme tu maximálne o nejakých 100 tisíc ľuďoch, ktorí žijú na takom ostrove a niekedy je to aj menej. Takže samozrejme je to len pár žiadostí o vízum. Tak samozrejme aj veľmi málo ich asi bude odmietnutých. Ďalej otázka ohľadom dohody s Europolom. Kolumbia podpísala dohodu s Europolom, áno, ale to asi všetci. A podľa Europolu Zatiaľ nie je potreba podpisovať takúto dohodu z Peru. A pokiaľ sa podmienky a okolnosti zmenia, tak Europol zváži podpísanie dohody o spolupráci aj z Peru. Zaznie tu dve dôležité veci. Poprvé, informácie, ktoré by mal dostávať parlament ohľadom týchto dohôd, včasné informácie a po druhé potom ten celý postup tieto dohody boli podpísané predtým, než parlament vydal svoje stanovisko. Takže, najprv tie druhé záležitosti. Zmluva predpokladá aj možnosť podpísať dohodu, zatiaľ čo je formálne uzavretie, e, ešte na to sa počká neskôr. Takže to my sme toto urobili. Sú to také praktické kroky, toto sa pravidelne deje, nie len v oblasti vizového styku, ale aj v iných oblastiach. Takže v tomto zmysle komisia postupuje podľa zmluvy. Parlament by samozrejme mal byť informovaný včas a v tomto zmysle by som chcel výboru pripomenúť, že 7. oktobra minulého roka môj generálny riaditeľ poslal list predsedu výboru a informoval predsedu aj výbor o tom, že komisia schválila návrh e, rozhodnutí rady na túto tému, o ktorej tu dnes diskutujeme. Takto to prebieha vždy. Výbor je dopredu informovaný o podpísaní, e, o schválení rozhodnutia My sa snažíme parlament vždy informovať na čas. Nuž, my sem vždy veľmi radi za vami prídeme, informujeme vás ohľadom pokračovania rokovaní, ale parlament nás musí pozvať. A ja alebo niektorý kolega sem radi prídeme a poskytneme vám informácie, ktoré vám ide. Ďakujem pani e, Gabriel. Ďakujem len dve veci. Poprvé chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa prejavili, vyjadrili, tiež mi spravodajcom, ktorí sa na spolupracovali. Ten posolstvo je tu jasné. A druhá vec, chcem upozoriť komisiu na to, že musia byť opatrní, že medzi tým dňom, medzi terajškom a vlastne dňom vstupu do platnosti, tak je treba tam naplánovať e, stretnutie výskumu, výboru Libe, na ktorom by sme tam hovorili. Ďakujem. Takže už toto je koniec ehm, zasadania. Ďakujem všetkým, čo tu ostali až do konca a vyjadrovali sa. Ďakujem aj komisii a ďakujem aj všetkým zamestnancom. Ďalšia schôdza bude pondelok 18. januára o 19.30 v Štrasburgu. Je to dôležitá schôdza. Budeme hovoriť o migrácii. 19.30 pondelok 18. v Štrasburgu.